uplatňovať aj na obnovovanie budúcich mandátov dotknutých parlamentných výborov. Äh, Pán Ody, äh, äh, ja som si zaznamenal vašu poznámku, ale ako viete, spätné ako vie, veľmi dobre viete, spätná vládnosť takéto predpisov nie je možná podľa našich predpisov, takže žiaľ musíme uh, postupovať podľa toho, ako nám stanovil výbor pre rokovací poriadok a výklad článku 191 je jednoznačný a je mi veľmi ľúto, že to nemôžem spätne zmeniť. V politike aj v normálnom živote je to tak, že veľmi často nemôžete niečo spätne zmeniť a tomu je tak aj teraz, to mi je ľúto. Dobre, teraz prejdeme k prvému bodu dnešného rokovania. To je spoločná rozprava o viacročnom finančnom rámci a o vlastných prostriedkoch. Tu si vypočujeme správodajcu, o, ktorý nám predniesie medzi správu o tomto výhľadovom finančnom pláne na rok 2014-2020. Predtým, ako mu udelím slovo, malá poznámka z mojej strany. Za posledných 6-7 mesiacov som mal príležitosť e, sa e, rokovať s našou tzv. kontaktnou skupinou, kedy sme rokovali s inými inštitúciami, ako komisia a rada a pripravoval som tiež tieto rokovania veľmi e, Veľmi úzko sme spolupracovali, ja som v rámci mojej funkcie predseda tejto skupiny a musím vystvihnúť mimoriadnú kvalitu práce tejto kontaktnej skupiny. Tam máme našich vyjednávačov, e, pán Lama, Zurkafia, ďalší, ktorí vedú tieto rokovania pre náš parlament a v skupine samotnej máme zastúpených koordinátorov a koordinátorky a e, vedenie rozpočtového výboru. Musím vám povedať, že je to skutočne mimoriadne kompetentná a kolegiálna spolupráca, ktorá sa tu e, uskutočňuje v našom parlamente a ktorá náš parlament e, zastupuje skutočne v takej kvalite, ako som málo kedy zažil. A bez toho, že by som chcel nejakým spôsobom znižovať výkon ostatných inštitúcií, musím povedať, že môžeme byť skutočne hrdí na to, a aká kvalitná pra, akú kvalitnú prácu títo, tieto dámy a páni e, vykonávajú, takže som sa chcela vyslovne poďakovať. E, ja som chcel privítať na našej rozpráva pána Mavrojanisa, pána Ševčoviča a pána Levandovského. To znamená, že všetci tí, ktorí by tu mali byť, sú dnes prítomní. Takže, vážené dámy a páni, najskôr udelím slovo spravodajcovi, pánovi Bögemu, ktorý vypracoval medzi spravodom kolega Kalfi. Ale pán Bögi, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovolte mi najskôr povedať, že e, k vyjednávačom patrí aj pán kolega Jensen z ALDE. Zároveň mi dovolte a prepačte, nebola, nebol tý zlý úmysel, ale samozrejme e, to platí aj pre vás. Vďaka za vašu účasť v tom vyjednávaní. Pán Böge, ďakujem, že ste ma upozornili. Áno, pán predseda, vidíte, to sú rozpočtári, oni dbajú na každú maličkosť a preto mi dovolte, aby som ešte raz povedal, že veľmi vítame, ako intenzívne sa vy ako predseda zaujímate a zasadzujete za demokratizáciu postupov a pogratulovať vám k vášmu interviu v nedelu večer. Ehm, pani kolegyňa Kalfina ja, my predkladáme medzi správu, ktorá má v konečnom dôsledku prispieť k tomu, že sa urýchli a uľahčí e, schvaľovacie konanie v rámci vyhľadového rozpoč- e, vyhľadového finančného plánu. My vieme, že my sme mali predtým správu e, vo výbore pod vedením Judy Haug a spravodajca bol Salvator e, Galiga. Ja sa, vám, ja sa im chcem poďakovať, e, ako aj predchádzajúcim predsedníctvom, pretože momentálne sa nachádzame v pilotnom projekte, ktorý v podstate v rámci prípravy má zásadnutia medzina, med, osobitnej rady a následne sú tam ďalšie inštitúcie, ktoré sú involované a potom máme neformálne neformálnu poznámku na zasadnutie osobitnej rady. Toto všetko chceme intenzívnejšie prepracovať a chceme ísť novou cestou a nie ísť cestou tých rozhodnutí. E, táto cesta zatiaľ však ešte neukázala žiadne výsledky. Musím povedať, že naša analýza sa zaoberá viac ako magickým číslom. My sme veľmi intenzívne pracovali na obsahoch, na výzvach európskej, e, európskych e, globalizačných eh, víziev. My sme si pozreli, ako vyzerajú návrhy komisie a rozhodovali sme sa, ako s tým budeme zaobchádzať. Samozrejme, nám ide eh, o čísla, o primerané čísla, ale ide aj o obsahy, ide o rozsiahu flexibilitu pre každoročné rozpočtové konanie, ide o vlastné prostriedky a v tomto čase um, je to mimoriadne, ide o jednotnosť európskeho rozpočtu tak, ako nám zmluva jednoznačne uh, prikazuje. Takže pokiaľ členské štáty hovoria o magickom čísle a zároveň hovoria, že v kohezných fondoch a agrálnej politike má zostať všetko tak, ako bolo a to ostatné nás nezaujíma. Toto, vážne dámy a páni, nie je žiadny príspevok k ekonomickému rozvoju, rozvoju v týchto ťažkých e, časoch ekonomickej konsolidácie. My musíme e, poskytnúť primerané finančné vybavenie a pokiaľ to neurobíte, tak potom si musíte uvedomiť, aké priority e, ste si stanovili a ktoré budete musieť nakoniec vyčiarknúť. Nemôže sa predsa stať, že budeme mať úspechy, ako je Erasmus, kde, na ktorom sa súčasňuje okolo 2,5 milióna študentov a po tento, plán sa, tento program sa musí krátiť, pretože chceme si ponechať prostriedky v kohezných fondoch alebo agrárnej politike. Nemôže byť predsa, aby sme mali 3% na vedu a výskum a aby sme, aby sme e, navrhovali potom komisie krátenia v Horizon 2020 a takisto, čo sa týka e, rozvojovej politike, my chceme, e, my chceme e, túto mať ako prioritu a zároveň nevieme dodržať 0,7 ktoré sme si stanovili. Samozrejme, takto sa ísť nedá. Čo sa týka konsolidácie v členských štátoch, samozrejme, tu máme tzv. beta spending. Máme a podali sme niekoľko intenzívnych zlepšovacích návrhov tak, v administratívnych e, oblastiach, ako aj v programoch samotných, ktoré by ich vylepšili. Ale zároveň si myslíme, že samozrejme tieto pro, e, takéto programy ako Connected Europe a celoživotné vzdelávanie sa nemôžu dostať pod kolesa. My z toho očakávame synergetické efekty medzi európskymi administratívami a európskou administratívou medzi eh, administratívy členských, štát, členských štátov a, európskych, a európskeho administratívu. Napríklad eh, členské štáty majú veľké množstvo konzulátov a veľvyslaniec eh, a zamestnávajú tam okolo 90 tisíc ľudí, keď majú rozpočet okolo 7,5 miliard eur, tak je to určite viac ako rozpočet Európskej služ- zahraničnej služby na tieto roky. Takže Vážené dámy a páni, my chceme v princípe mať také sumy, ktoré by odpovedali novým výzvam z Lisabonskej zmluvy, ktoré by vychádzali z návrhu komisie, pretože z tohto, toto vyplýva z našej analýzy, ale váš, vážené dámy a páni, toto musí rada vedieť, pre všetkým nechceme, aby nám zo siete vypadli priority. Tu máme potom horné hranice roku 2013 tie horné hranice, nie rozpočet, ale horné hranice máme stanovené, kým sa nedohodneme na rozpočte. Ale výber medzi primeranými číslami a čím ťažšie sú tieto čísla, tým viac vyššiu mieru flexibility potrebujeme. A musím povedať, že potrebujeme vlastné prostriedky, tak ako to Anna Jensen povedala ktoré si zaslúžia toto meno a našťastie komisia urobila veľmi zaujímavý návrh aj pri využívaní uh, eh, dáne z finančných transakcií a príslušnom regul, e, čo by umožnilo príslušne zredukovať národné príspevky. Ale vážené dámy a pani, keď hovoríme o e, kapacite alebo facilite eura, euro nie je výnimkou. My to nemôžeme outsourcovať, my tu musíme trvať na jednotnosti rozpočtu, aby sme my mali v budúcnosti štáty v Európskej únii a keď hovoríme o eurofacility, ktorá sa zdá byť zaujímavá, ale e, niekomu a nechce toto mať ale zapracované v e, rozpočtovom pláne. Toto sa mi zdá veľmi zvláštne. Myslím, myslím si, že sme všetci v stave my sme všetci v stave e, rokovať, rokovať rýchlo, ale nie za každú cenu dosiahnuť nejaký výsledok. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Böge. Ja by som bol rád, keby ste eh, vašej politickej skupiny, skupine oznámili, ako eh, sme veľkori, ako sme boli veľkorysi pri vašom eh, rečníckom čase. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán minister. Ja by som vám chcel povedať, že správa Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci nemá žiadne drobné poznámky pod čarom. My sme v tejto fáze povedali rade všetko, čo sme chceli a úloha tejto správy je veľmi jasná. Úlohou tejto správy je informovať radu, pretože eh, hlavy eh, vlád a štátov sa v novembri, na konci novembra sa stretnú a pán Fan Rompuy sa eh, v podstate konzultoval s členskými štátmi. Teda my sme chceli informovať, aké je stanovisko parlamentu Eh, voči MFF. Eh, zmluva totiž hovorí, že Európska rada môže príjmať rozhodnutia len vtedy, ak eh, Európsky parlament tieto rozhodnutia vopred schváli. Takže aby sme uľahčili rokovania na rade, aby sme informovali vopred radu o stanovisku parlamentu, pripravili sme túto správu a dúfame, že bude odhlasovaná dnes veľkou väčšinou tejto snemovne. Táto, táto správa veľmi jasne um, vyjadruje podporu Eh, v podstate už eh, dva roky Európsky parlament podporuje tento viacročný finančný rámec a ako povedal pán Böge, my sme eh, na výbore prijali, teda v parlamente sme prijali niekoľko uznesení, na výbore sme o tejto správe rokovali a dosiahli sme pomerne širokú podporu zo všetkých politických strán spektra pre základné princípy. Základný princíp však je, je to nástroj, nie je to len účtovná záležitosť, je to nástroj, ako uplatňovať ustanovenia zmluvy a ako zlepšiť život v Európskej únii. Tiež by som chcel poďakovať komisii, a to osobitne pánovi podpredsedovi Ševčovičovi a komisárovi Levandovskému, ako aj predsedníctvu, predsedníctvu Cypru, rovnako ako predchádzajúcim predsedníctvám. Tentokrát sa totiž podarilo zapojiť parlament do spolurozhodovania s radou a e, aspoň tentokrát sme mali veľmi dobrú príležitosť vyjadriť svoj názor. A zároveň by som chcel poďakovať e, všetkým kolegyňam a kolegom v rámci parlamentu, ktorí sa podielali na e, vypracúvaní tejto správy, e, pretože vďaka nej budeme schopní hovoriť hlasnejšie a bude nás snáď lepšie počuť. Teraz ku konkrétnym veciam. V prvom rade rozsah rozpočtu. Ja musím na začiatku povedať, že návrh komisie je nedostatočný. Nebude stačiť na to, aby sme financovali všetky politické ambície, ktoré si Európska únia stanovila. Toto je veľmi jasná vec. Tiež musíme veľmi jasne povedať, že e, pre nasledujúci viacročný finančný rámec sa tvorí rozpočet vo veľmi komplikovanom prostredí. V prvom rade tu máme klesajúcu dôveru v Európsku úniu a e, klesajúcu schopnosť Európskej únie riešiť svoje problémy. A ďalej sú tu potom škrty na národnej úrovni v vo, vo fiskálnej úrovni. Ale pozrime sa na ten rozpočet. V prvom rade, európsky rozpočet nesmie generovať deficit. To znamená, že uh, zatiaľ čo členské štáty uh, musia, ko, uh, musia e, kompenzovať príliš vysoké výdavky z predchádzajúcich rokov. Európska únia to urobiť nemôže, nemôže si požičiavať, nemôže ísť do deficitu. Toto je preto rozpočet skôr investičný a musí naplňať tie funkcie, ktoré nedokážu plniť národné rozpočty kvôli svojim e, úsporám a škrtom. A po druhé, tento rozpočet e, má zmysel kvôli pákovému efektu, kvôli e, ďalším zdrojom, ktoré bude priťahovať do členských štátov. 95% tohto rozpočtu sa vracia členským štátom a investície, ktoré budú pritiahnuté týmito, týmito investíciami, budú niekoľkonásobné. Takže Týka sa to napríklad e, vnútroštátnych politik v oblasti polnohospodárstva alebo hospodárstva e, ako takého. A toto treba povedať veľmi jasne. Veľmi často počúvame od e, predstaviteľov vlád, že občania nemôžu a nechcú akceptovať vyšší európsky rozpočet. Ale musíme im povedať, že tí naši, obči, tí naši občania sú tí istí, o ktorých hovoria oni. To sú aj naši voliči. A oni žiadajú, aby sme vytvorili mechanizmus, ktorý nás vyťahne z eh, hospodárskej krízy, ktorý umožní rast pracovných miest a eh, Skrátka, aby sme využili všetky nástroje na národnej aj európskej úrovni. Takže aby som eh, v tejto veci nestával do opozície národné a európske inštitúcie. My totiž pracujeme na oboch stranách pre tých istých ľudí, pre tých istých občanov. Ak sa niektoré vlády musú, musia pýtať tú základnú vec, Eh, chceme viac robiť na eh, európskej úrovni alebo na národnej úrovni, musíme si stanovať spoločné ciele alebo si budeme stanovať osobitné, tak potom jednoducho by sme túto diskusiu mali odsunúť na neskôr, až kým sa táto základná otázka nevyrieši. A eh, ďalej pán Böge hovoril o flexibilite rozpočtu. V obmedzenom rozpočte tu nejde ani tak o nejakú technickú, nejakú odbornú flexibilitu. Ide o schopnosť nasadiť zdroje čo najefektívnejším spôsobom. A to tak, aby sa dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Ešte pár slov k prioritám a obsahu rozpočtu. Tradične máme určité politiky, ktoré do rozpočtu zahrňame, ale e, chcem, aby v nasledujúcich rokoch, nasledujúcich 7 rokov tento európsky rozpočet stimuloval rast, e, tvorbu pracovných miest a e, aby generoval nejaký dopredný pohyb európskej ekonomiky. Práve takýto by tento rozpočet mal byť a preto chceme akceptovať všetky myšlienky, všetky návrhy, ktoré sa týkajú napríklad efektívnejšieho vynakladania európskych prostriedkov Zároveň však potrebujeme, aby tento rozpočet v konečnom dôsledku vytváral pracovné miesta, a to najmä pre mladých ľudí. Mnohokrát sme už počuli ako predseda Európskej komisie, pán Baroso hovoril o mladých a o ich zamestnanosti, respektíve v súčasnosti skôr o nezamestnanosti. No a ďalej k postupu. Ja by som tu na plene chcel povedať jednu vec, ktorá už mnohokrát odznela za uplynulé dve predsedníctva rady. Viacročný finančný rámec e, má dva postupy. Postup súhlasu a postup spolurozhodovania a to e, takmer pre 70 dokumentov zo spoločnou právnou bázou. Aby sme nechceli, aby rada rozhodovala sama v rámci tých vecí, e, na ktoré sa má uplatňovať postup spolurozhodovania s Európskym parlamentom. Takže by sme chceli, aby rada rokovala aj s členskými štátmi, aj s Európskym parlamentom tak, aby všetky tieto dokumenty boli schválené spoločne. Ďakujem, pán Kalfín a pre vás platí to, čo som povedal už aj pánovi Bögemu. A slovo má predseda výboru pre rozpočet, pán Lamasúr. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za priateľské slova, ktoré ste povedali na margo našej delegácie, pán predseda rady, pán komisári. Ja by som chcel vyzvinúť dva kľúčové body pre parlament. V prvom rade nebude zhoda na tomto viacročnom eh, finančnom rámci bez eh, tom, že sa dohodneme na politike. Bude tu potrebná dohoda o princípoch eh, reformy, aké budú korekčné mechanizmy, aké budú nové vlastné zdroje a aký bude harmonogram realizácie. To je dnes úplne jasné. Žiadny demokrat nemôže sa zastávať súčasného systému financovania, e, pretože niektoré e, spôsoby sú proti spravodlivosti, pretrvávajú tu len nejaké staré vzťahy. E, uniká to politickej rozprave a parlamentnej kontrole. Nikto z nás v tomto parlamente žiadna inštitúcia nedokáže svojim voličom vysvetliť, ako sa napríklad vypočítava výška národného príspevku. Pred 18 mesiacmi sa vôbec nadnesenie tejto témy považovala za utopické a dnes dôkazné bremeno je e, na strane tých, ktorí zastávajú status quo. E, a to musíme poďakovať aj cyperskému predsedníctvu. E, Žiaľ, e, skutočné rokovanie o reforme ešte nezačalo a e, potrebujeme do budúcnosti globálnu dohodu o viacročnom finančnom rámci. E, to je úplne jasné a je to kľúčový bod pre náš parlament. Druhý kľúčový bod, ktorý by som chcel spomenúť, je zachovanie jednotnosti rozpočtu. Minulý týždeň Európska rada dala Fan Rompojovi mandát, aby skonkretizoval myšlienku, rozpočtovej kapacity eurozóny, koniec citátu. A to e, sa má udiať na decembrovej Európskej rady rade. E, to nemá žiadne prepojenie s rokovaniami o rozpočte únie. Chcel by som povedať, e, a samozrejme pre nás je táto téma e, plne prepojená s dnešnými rokovaniami. My hovoríme presne o tej istej veci. Hovoríme o tom istom, pokiaľ ide o výdaje, čiže aby tu bola nejaká ďalšia e, podpora pre tie štáty, ktoré robia bolestivé reformy v svojich rozpočtov. E, samozrejme, potrebujeme aj reformu kohezného fondu alebo fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Potom musíme hovoriť aj o príjmoch. Ak príjmy z týchto nových fondov budú z národných e, príspevkov, tak je zrejme, že krajiny, ktoré budú financovať tento fond, to budú považovať za určitý kontext, aby žiadali o zníženie svojho súčasného príspevku do rozpočtu únie. A ak sa zamyslíme nad vlastnými zdrojmi, ktorý sa to priamo dotkne, tak aj tu e, bude to e, ďalšia vec, ktorá sa dotkne nášho e, spoločného rozpočtu. No a potom ešte musíme hovoriť o harmonograme. Nám sa hovorí, no áno, ale to je myšlienka do budúcnosti, neznepokojte sa. No áno, nebude sa to uplatňovať od 1. januára 2013, ale predpokladám, že v tejto dlhovej kríze Európska rada sa bude zaoberať aj rozhodnutiami, ktoré sa budú uplatňovať po roku 2020, čiže ktoré budú uplatňovať následovníci našich následovníkov. Takže hovoríme o e, tam, tom, tom istom harmonograme. A preto musím jasne povedať, že Európsky parlament nemôže vyjadriť svoj súhlas s viacaším e, finančným rámcom, ak tu nebude záruka, že všetky fondy, ktoré mm, sa, alebo prostriedky, ktoré sa majú vytvoriť na posilnenie európskej solidarity, budú zapracované do rozpočtového procesu v Únii. To je zásadný proces jednotnosti rozpočtu. Môžu tu byť nejaké uh, tabulky, nejaké ďalšie konkrétne dotknuté financie týkajúce sa jednej konkrétnej politiky. Ale nemôžeme akceptovať, aby rozpočet spoločenstva bol e, zabetonovaný ako nejaký historický monument, že to bude tá symbolická cifra 1% a že nezohľadíme nové e, potreby e, a že to bude unikať parlamentnej e, kontrole. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Lamasur. Teraz má za rádu slovo pán minister Mavrojanis. Thank you, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Želám príjemné dobré ráno všetkým prítomným. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, pán predseda rozpočtového výboru, vážení spravodajcovia, pán podpredseda Ševčovič, pán komisár Levandovský, dámy a páni, ja by som v prvom rade chcel poďakovať za pozvanie na túto veľmi dôležitú rozpravu. Všetci vieme, že je skutočne mimoriadne dôležité, aby sme budúci viacročný finančný rámec nastavili správne a preradu je včasné ukončenie týchto rokovania dosiahnutie dohody veľmi, veľmi dôležité a e, predpokladáme, že na základe tohto viacročného finančného rámca Európska únia bude schopná realizovať svoje politiky v praxi. Preto je dôležité ukončiť tieto práce rýchlo, ale zároveň musí byť tento rámec kvalitný a práve preto sme, sme sa obrátili na tento parlament a ja som mimoriadne vďačný um, pánovi Lamasurovi a dvom, dvom spoluspravodajcom e, pre túto správu, pánovi Reimerovi Bergum a Ivajlovi Kalfinovi za, e, za tvrdú prácu, ktorú odviedli a za snahu e, dopracovať sa k výsledku, ktorý bude prospešný pre obe naše inštitúcie. Cyperské predsedníctvo považuje pravidelné stretávanie sa s vašou inštitúciou, s parlamentom za veľmi dôležité a v týchto stretnutiach budeme pokračovať až do dosiahnutia dohody. Chcel by som tiež poďakovať pánovi Žanlu Vianovi a pani Jensen za prácu na strane príjmov, pričom musím povedať, že cyperské predsedníctvo spolupracuje e, s budúcimi predsedníctvami a e, snažíme sa dosiahnuť dohodu, ktorá bude platná aj v budúcnosti. V uplynulých rokoch e, Európska únia a aj členské štáty podnikli veľmi významné kroky, ktorými sa snažili reagovať na výzvy spôsobené hospodárskou krízou. E, v budúcnosti preto viacročný finančný rámec musí zabezpečiť, aby európsky rozpočet e, bol schopný Európu e, pozdvihnúť z tejto európskej krízy a musí predstavovať katalizátor, ktorý umožní a podporí rast a tvorbu pracovných miest prostredníctvom využitia ľudského aj finančného kapitálu. V rámci viacročného finančného rámca treba mobilizovať e, výdavky tak, aby e, sa dosiahol rast, konkurencieschopnosť e, a tvorba pracovných miest. Zároveň sme si všetci vedomi obmedzení, v rámci ktorých pracujeme. V čase finančnej disciplíny je dôležité, aby budúci finančný rámec reagoval na konsolidačné konsolidačné kroky. Treba zabezpečiť, aby každé euro, ktoré bude vynaložené, vytvorilo pridanú hodnotu, aby sme prikladali primeranú pozornosť kvalite vynakladaných eh, eh, teda prostriedkov eh, projektov, kvalite projektu na vynakladané prostriedky, aby sme teda naozaj zabezpečili pridanú hodnotu. Takisto sme mali neformálnu diskusiu popri Eh, zasadnutí Európskej eh, rady pre všeobecné záležitosti minulý týždeň v Luxemburku. A koncom tohto týždňa vydáme revidovanú verziu eh, príslušných dokumentov. Bude tam celý rad čísiel aby sme predložili návrhy týkajúce sa kvalitatívnych myšlienok súvisiacich s rôznymi e, oblastiami e, našich výdajov. Čo sa týka vlastných zdrojov, predsedníctvo včera vydalo non-paper na stimulovanie diskusie najmä o veľmi citlivej otázke e, určitých korekcií. Diskusie budú v rade pokračovať a preto zatiaľ Eh, neviem dať nejaké jasnejšie stanovisko k tomu, ako rozpráva o MMF alebo vlastných zdrojoch sa bude ďalej rozvíjať. Ale cyperské predsedníctvo je naďalej presvedčené, že spolu s parlamentom čo skoro dokážeme e, načrtnúť parametre dohody. Ako viete, predseda Európskej rady zvolal špeciálnu Európsku radu na 22. a 23. novembra a oznámil, že je pripravený pre e, tú schôdzu aj predlžiť, pokiaľ by to bolo potrebné. Cyperské predsedníctvo zdieľa ciele a preto chceme intenzívne spolupracovať so všetkými členskými štátmi, ako aj vami e, v príprave tohto novembrového stretnutia. Pán predseda, um, poslankyne poslanci. Sledovali sme eh, disk, rozpravu o predbežnej správe, ktorú vypracoval Reimer Böke a Ivalo Kalfin, o ktorej budete hlasovať. A chcem obidvom poďakovať za ich prácu na tejto správe. Je tam niekoľko dôležitých bodov, ktoré uh, budú uh, dôležité pre členské štáty. Uh, Chcem poďakovať aj ja, pani Ann Jensen za vynikajúcu prácu a spoluprácu. A mali sme e, veľmi dobrú spoluprácu aj s predsedom Lamasúrom a s celým rokovacím týmom Európskeho parlamentu. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať vám osobne, pán predseda Martin Schulz, za vašu osobnú E, účasť a podporu a e, vašu odhodlanosť e, dať Európskej únii najdôležitejší nástroj, ktorý máme na to, aby sme dostali našim ambíciám, čo sa týka rastu, pracovných príležitostí pre mladú generáciu a pokiaľ ide o medzigeneračnú zmluvu. Najlepšie možné výsledky, pokiaľ ide o e MF. To je pre Európu naše spoločné úsilie a je to dôležité tak pre Európsku radu, ako aj pre parlament. Po tom, čo Európska únia dostala Nobelovú cenu, musíme sa viac než kedykoľvek doteraz snažiť o to, aby sme občanom ukázali, že sa dokážeme spojiť E, pokiaľ ide o tie zásadné e, európske projekty, že urobíme všetko preto, aby EÚ bola relevantnejšia, aby sa dokázalo, že Európska únia je súčasťou riešenia a aby sme všetkým občanom EÚ ponúkli lepšiu budúcnosť. Teším sa na to, že si vypočujem vaše názory na túto tému. Ďakujem, pán predseda. Srdečná vďaka, pán Mavrojanis za komisiu pán Bob, predseda komisie Ševčovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený Andreas, vážené a poslanci. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať vám všetkým za príležitosť, ktorú ste mi dali mm, reagovať na predbežnú správu Európskeho parlamentu k viacročnému finančnému rámcu. A tu si myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že tento návrh je asi najdôležitejším bodom e, programu e, Rady, komisie aj parlamentu v rámci tohto nášho mandátu. Rozhodnutím o viacročnom finančnom rámci totiž vyšleme jasný signál okolitému svetu, že sme schopní dodržiavať eh, ciele z nášho plánu Európa 2020, že dokážeme využívať zdroje na naplňanie spoločných politik a že dokážeme zohrávať veľmi dôležitú úlohu na medzinárodnej sfére. Poprvýkrát viacročný finančný rámec e, je e, zostavovaný na základe nových zmluv a tak Januš ako aj ja budeme veľmi jasne a jednoznačne podporovať e, právo Európskeho parlamentu zapojiť sa do tohto procesu do maximálnej možnej miery. A ja by som chcel poďakovať aj cyperskému aj dánskému predsedníctvu za to, že vytvorili veľmi e, dobrý rámec rokovaní s parlamentom a jeho rokovacím tímom, ako aj s komisiou. A chcel by som e, pripomenúť, že najmä neformálna výmena názorov pred nastavujúcou radou bola v e, tomto veľmi dôležitá. Ako iste viete, Rada pre všeobecné záležitosti je tým miestom, kde budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci a tam spolu s Janošom budeme obhajovať návrhy komisie, ale takisto aktívnu účasť Európskeho parlamentu v celom tomto procese. Preskúmali sme si túto vašu predbežnú správu um, a podporujeme uh, váš názor, že ide o rozpočet investičný. A tu by som chcel zopakovať uh, signál, ktorý neustále vysielame a opakujeme. Toto je, toto je signál, ktorý sa niekedy stráca tak v celoeurópskej diskusii, ako aj v rokovaniach medzi inštitúciami. A na našej strane je pritom pomerne silný argument, pretože Európska rada uznala katalizačnú funkciu európskeho rozpočtu, keď sa rokovalo v júni o kompakte pre rast a e, tvorbu pracovných miest. No a ja by som len e, si dovolil niekoľko pripomienok k horizontálnym otázkam predtým, než e, pán kolega Januš Levandovský sa pustí do detajlov rozpočtu. E, prvá a najdôležitejšia je tu otázka objemu rozpočtu. Tu, e, tu môžem povedať, že sme presvedčení, že e, náš návrh, e, ktorý je na úrovni 1,08 HDP, je realistický a mm, umožní financovanie e, spoločnej polnohospodárskej politiky aj e, z politiky súdržnosti a takisto nám umožní výrazne pokročiť v dosahovaní priorít stratégie Európa 2020. Veľmi si ceníme, že parlament chce zvýšiť kvalitu eh, vynakladania eh, výdavkov v rámci európskeho rozpočtu, pretože si aj my myslíme, že európske prostriedky by mali mať eh, kvalitatívny dopad a mali by mať jasnú pridanú hodnotu. Takže mm, zjednodušovanie vynakladania týchto prostriedkov a zvyšovanie efektívnosti sú aj pre nás prioritou. Pokiaľ ide o kondicionalitu, tam by som chcel povedať, že táto správa v tejto veci reaguje na návrhy komisia Zdôraznil by som len jednu vec. Návrh komisie bol koncipovaný nie ako donúcovacie opatrenia, ale skôr ako štruktúrne reformy, ktoré by mali motivovať k zvyšovaniu e, efektívnosti a absorpčnej kapacity. My nechceme trestať e, členské štáty a regióny, e, ktoré potrebujú finančnú pomoc čo najrychlejšie, ale chceme, aby sa cený kapitál venoval tým veciam, ktoré to naozaj potrebujú a to v rámci určitých odporúčaní, ktoré sú špecifické pre krajiny. No a pokiaľ ide o administratívne náklady a správu v tomto ohľade. Ja súhlasím s tým, že 5-percentné znižovanie zamestnanosti je veľkou veľkou obeťou v čase finančnej krízy, ktorú by však mali všetky, všetky inštitúcie Európskej e, e, únie podstúpiť. A tu si myslím, že potrebujeme rozhodnutie v tejto veci do konca roka, aby sme mohli pokračovať v efektívnom vynakladaní prostriedkov až do roku 2014. Ďakujem pekne, pán Ševčovič, teraz pán komisár Levadovský. Pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, vážený minister, ja by som nadviazal na to, čo hovoril kolega a venoval by som sa otázke vlastných zdrojov. Ja by som vám, Európskemu parlamentu, chcel veľmi úprimne poďakovať za to, že ste iniciovali reformu a diskusie v tejto oblasti a po tom, čo predchádzajúce a, um, a, uh, pokusy zlyhali. Ako hovoril pán Lamasúr, uh, boli tu neustále snahy o reformovanie uh, príjmovej snahy a práve pán Lamasúr bol tou pákou, tou silou, ktorá sa snažila o reformovanie tejto strany rozpočtu. Vaša predbežná správa obsahuje veľmi jasnú správu, teda myslím signál je to signál, ktorý hovorí o jednote, ale je tu dôležité aj to, že jednotu e, unitárnosť európskeho rozpočtu je treba chápať ako komplementaritu e, vynakladaných a získavaných prostriedkov, teda príjmovej a výdavkovej strany. Jednoducho bez, to, e, bez tohto ten rozpočet nebude dobrý. No a tu si uvedomujeme nedostatky súčasného systému a my navrhujeme aj určité zlepšenia a nápravu. Možno je vhodná chvíľa na to, aby komisia podporila um, rozšírenú spoluprácu v oblasti navrhovanej dane z, finanč- z finančných transakcií. Tento uh, systém, ktorý nahradí štatistickú DPH, je pomerne zložitý a, a dúfame, že sa dopracujeme k výsledku. A pokiaľ ide o uh, túto otázku príjmov, uh, ak chcete, no a počúvame to napríklad aj z Londýna, tak by sme sa mohli venovať e, budovaniu transparentnejšieho a spravodlivejšieho systému príjmov, pretože je tu, je tu, roč, je tu systém určitých ročných korekcií, to je systém pomerne transparentný a spravodlivý a potom je tu niekoľko prierezových e, otázok týkajúcich sa flexibility. Áno, e, pokiaľ sú nejaké obmedzenia a je ich e, viac, tak potrebujeme aj viac flexibility, ale veľmi jasne možno predvídať niektoré veci a niektoré veci zase predvídať nemožno. A preto v rámci nášho balíka flexibility A takéto veci zvažujeme a to je odrazené vo vašej predbežnej správe. Potom je tu istá rezerva, ktorá sa pre nepredvídané udalosti, ktorá sa niekoľkokrát využila a e, je zahrnutá aj v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Napríklad e, plán hospodárskej obnovy bol umožnený vďaka e, tomuto rozhodnutiu o zapracovaní takejto rezervy pre nepredvídané udalosti. Ale my už v aký máme aj ustanovenie o takejto rezerve, takže to nie je nejaká nová vec a musíme byť len, pristupovať len otvorene k tomu, ako nastaviť rozpočet na roky 2014 až 2020 tak, aby sa táto rezerva do neho dostala. A pokiaľ ide o rozsiahle projekty, tak e, naše rozhodnutie o, Galileo, o vylúčení Galilea a systému GMS z tohoto projektu, a to bola konkrétna záležitosť týkajúca sa veľkých projektov, ale aj tu sa e, s, s vami zhodneme. No a v tom istom zmysle by som chcel povedať, že tzv. resta liquide, čo je nechválne známa vec, e, tak k tejto sa darí nájsť riešenie, jediné reálne riešenie e, k zatiaľ nesplateným záväzkom, teda týmto resta liquide sú, um, nie, sú, nie sú umelé e, riešenia, ale to, čo práve my navrhujeme a vy podporujete. Ďalej zjednodušovanie. Je tu všeobecná žiadosť na zjednodušovanie, ktorá prichádza zo všetkých strán Európskej únie. A my sa snažíme túto, tejto žiadosti výjsť v ústretí prostredím nového finančného nariadenia. Inge Gressle bola veľmi tvrdou partnerkou a my, nám sa podarilo dosiahnuť istý, istú úroveň zjednodušenia, ale ja si myslím, že tá tá tendencia komplikovať veci, keď máme 57 rôznych programov, je jednoducho eh, evidentná, takže nesmieme polaviť. Ale zároveň nesmieme veľmi rozrieďovať to, na čo sa budú venovať tieto prostriedky. No a ja som si istý, že v nasledujúcej diskusii rečníci povedia k tejto veci veľa užitočného. Každopádne ja sa domnievam a dúfam, že rozpočet eh, na roky 2014 až 2020 eh, prinesie určitú predvídateľnosť do investícií. Ďakujem. Komis- Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Levandovský. Teraz začneme s rozpravou a začneme spravodajkyni a spravodajcovia, ktoré budú mať vždy jednu minútu. Moje odporúčanie, poprosím vám, vás, vážené dámy a páni, aby ste za túto minútu nesnažili sa popísať celý rozpočet, lebo naši tlmočníci to potom nestihajú, takže možno zoberte si a vypichni si vždy jeden bod, za váš výbor. Pani kolegyňa Čianáko, ktorá je veľmi skúsená, ktorá e, sa je vždy veľmi stručná. Poprosím vás, pani kolegyňa. Ďakujem vám, predseda. Tento viacročný finančný plán. E, to je správne, že sa zahrňa niekoľko rokov, viacero rokov, a to, ale to, čo sme dostali e, z rady, tie signály nie sú také pozitívne. Zdá sa, že rada vyžaduje značné e, krátenia, ktoré sú v rozpore s prioritami únie aj s prioritami na boj s krízou pretože práve tento viacročný finančný plán môže dať odpoveď na uh, snahy, ktoré máme. E, komisia predložila program a plán skutočne primeraných prostriedkov a e, rada to musí zobrať na vedomie. Takisto musíme môcť reagovať na neočakávané udalosti alebo nepredvídané udalosti, takže Európska únia bude chcieť mať e, a môcť využívať všetky nástroje, pre tie opatrenia, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, kde ide o udržanie demokracie. Európska únia tu musí prejaviť svoju podporu viacročnému finančnému plánu tak, ako to Európsky parlament vyjadril a to musíme urobiť veľmi jednoznačne. To, čo si želá rada, to nie je priateľné, čo sa týka politiky Európskej únie. Uh, tu rada vidí tu rada jednoducho nevidí príslušné problémy správne. Ďakujem pani Čianok a pán Goren za výbor pre rozvoj. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, v budúcnosti nemôžeme žiť v prosperite, ak ostatní budú žiť v chudobe. E, preto sa musíme Eh, angažovať eh, eh, ako Unia a celok aj v oblasti rozvojovej pomoci. Mm, Vyzývame teda vlády našich členských štátov, aby sa postavili proti tomu, že sa rozvojová pomoc bude považovať za nejakú prispôsobovaciu premenu v prípade nejakých problematických rozpočtov. Naša stratégia E, v oblasti rozvojovej pomoci musí ostať taká, aby EÚ si zachovala svoj postoj e, lídra v oblasti rozvojovej pomoci. Musíme pomôcť tým, ktorí, sa nedokážu, e, ktorí si ešte nedokážu pomôcť sami. My sme včera upresnili naše ambície, keď sme diskutovali o agende pre zmenu. A dnes môžeme nechať nasledovať eh, po slovách aj skutky, eh, keď budeme eh, sa zaoberať týmto rozpočtom. Für den Ausschuss für internationalen Handel hat das Wort Herr Kamal. Pán Kamal. Thank you very much, Mr. President. So here... Ďakujem, pán predseda. Takže tu sme, vlády v celej EÚ si musia uťahovať opasky, znižovať dlhy, deficity, ale tu sa zdá byť riešením e, zvýšiť dlh a vynaložiť ešte viac prostriedkov daných poplatníkov na zvýšenie tohto dlhu. Namiesto toho, aby sme sa zamysleli na lepšie využitie existujúcich zdrojov. Pokiaľ ide o medzinárodný obchod, my sme vo výbore e, žiadali, aby sme pomohli malým a stredným podnikom v EÚ aby sa dostali na trh, aby sa uľahčil obchod. A samozrejme aj rozvojové krajiny musia byť vyzývané, aby dodržiavali naše štandardy, aby eh, aj eh, tam sa znížila ich závislosť na našej pomoci. Eh, musíme mať na pamäti to, že vynakladanie prostriedkov je len jeden malý dielik v tejto skladačke, ako sa dostať naspäť ku prosperite koľko veľkých e, globálnych e, podnikov e, v Európe, ktoré sú aj globálne úspešné, boli založených za 20 posledných rokov. Kde sú tie európske Google a Facebooky? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kamal. Pán Mulder, výbor na kontrolu rozpočtu. Ďakujem pekne. Pán predseda, za výbor pre rozpočtovú kontrolu musím povedať, že najdôležitejšie je, aby sa peniaze vynakladali správne a preto je potrebné, aby Eh, dvor auditorov eh, vydal pozitívne hodnotenie. No a eh, v novembri sa žiaľ táto správa dvora auditorov znova objaví na verejnosti a znova raz bude negatívna, takže tu je niekde chyba. Niekto na, niekto na úrovni členského štátu jednoducho musí nezodpovednosť za to, ako sú vynakladané prostriedky Európskej únie e, v tomto členskom štáte a, to, a štáte a to platí pre všetky členské štáty, kde dochádza k pochybeniam. My ako e, výbor pre kontrolu rozpočtu sa domnievame, že komisia by mala využiť príležitosť a e, tie členské štáty, ktoré povedzme majú horšie výsledky, tak aby Eh, ich eh, trocha motivovala. Skrátka, aby ste využili politiku byča a cukra. Ďakujem, pán Mulder. A teraz pani Berez za výbor pre zamestnanosť. Ďakujem, pán predseda. to, čo tu privítal e, vlastne výbor pre Nobelovú cenu ako kľúčovú hodnotu EÚ, to je solidarita. Vieme, že v priebehu posledných 14 rokov národné rozpočty e, rastli v priemere rýchlejšie než rozpočet EÚ a dnes členské štáty chcú, aby rozpočet EÚ sa e, rýchlejšie znižoval než ich vlastné rozpočty. A popri tom predseda Barroso žiada, aby E, tu boli prosedky na obnovenie nášho rastu, našej konkurencieschopnosti. Táto politika šetrenia, ktorú máme, je ale kontraproduktívna a ja e, chcem, aby sa tu naozaj robili štruktúrne reformy v Českých štátoch. Prvá e, štruktúrna reforma je investovať do ľudského kapitálu. Nepačí sa mi táto formulácia ľudský kapitál, ale našim prvým bohatstvom to je práve to sú naše ženy, naši muži, naši ľudia. A um, nemôžeme si tu uh, definovať uh, len nejaký múr na obranu. Musíme tu eh, investovať aj do koheznej politiky a vysporiadať sa s tými výzvami, pred ktorými stojíme. Máme tu napríklad aj fond na prispôsobenie sa globalizácii. Ďakujem pani Beres. Výbor pre rozpočet Pani kolegyňa Hercog. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, Teraz eh, je tomu tak, že musíme zmeniť naše politiky, musíme držať spolu. Je čas, aby sme vytvorili rámec pre hospodársky rozvoj, musíme vytvoriť štruktúry, ktoré naše hospodárstva posunú dopredu. Musíme vytvoriť nové štruktúry pre európsky vnútorný trh, potrebujeme simplifikantné kroky a týmito krokmi môžeme získať späť dôveru. Ako členka výboru ITRE chcem počiarknúť, aké dôležité je aby sme investovali do ekonomického rozvoju. My potrebujeme priemyselne politické opatrenia. Nemôžeme si jednoducho dovoliť, aby sme e, politiky, ako je Galileo, napríklad financovali kanibalistickou metódou. E, musíme e, si uvedomiť, že potrebujeme program COSMO, že potrebujeme program Connected Europe, Potrebujeme pracovné miesta pre mladých podnikateľov, mladých ľudí. Ja si myslím, že toto je najväčšia strata eh, z celej finančnej krízy, že sme stratili mladú generáciu, takže musíme bezpodmienečne niečo urobiť eh, preto, aby sme to zvrátili. Ďakujem za vašu podporu, pán komisár. Ďakujem pani Hercog z toho istého výboru, teda pre pani Matias. Áno, ďakujem, pán predseda. My sme vo výbore IMKO spolupracovali s kolegami a vy na, pracovali sme na e, tomto finančnom rámci. Nechceli sme, aby sa nám to vymklo z rúk, hoci sa tak stalo, ako sa stá. Potrebujeme doplniť e, v rámci financie verejnej správy potrebujeme 50% a viac pardon, 15% a viac na opatrenia pre klimatické zmeny. Potrebujeme financovanie opatrení v rámci životného prostredia na ochranu pred katastrofami a dopadov katastrof. A keď si to tak zoberieme, my si musíme uvedomiť, že je to dôležité ako rámcový predpoklad. Určite tu máme aj politické rámce Chceme pokračovať ďalej s eh, politikou šetrenia alebo s politikou solidárnosti. O to vlastne ide. Žijeme v ťažkých časoch a jednoducho nemôžeme eh, pokračovať v starých politikách. Kontinuita nemôže byť našim cieľom. My chceme jednoducho, aby pokračovala a pokročila Európa. Ďakujem, pani Matias. Slovo za dopravný výbor, pán Sims. Ďakujem, pán predseda. Hovorím eh, v mene výboru pre dopravu a cestovný ruch a zameriam sa na vašu radu, pán predseda. Eh, zamerám sa teda na dve kľúčové veci. Jednak stimulácia rastu a pracovných príležitostí. To je pilierom eh, plánu obnovy EÚ a vízie 2020. No a táto infraštruktúra môže byť kľúčová pri tvorbe pracovných príležitostí a rastu po druhé, vítame návrh komisie, pokiaľ ide o prepojenie e, Európy e, pri napríklad budovaní cezhraničnej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry, ktorá bude udržateľná a dosiahnuteľná. Každý minister dopravy, s ktorým sa stretávam, chce, aby tu bola európska infraštruktúra s pridanou hodnotou vybudovaná z ich členských štátov, ale často tu dochádza k nejakému mm, nedostatku komunikácie medzi ministrami dopravy a financií. A chcem ešte zopakovať, pán predseda, že návrh komisie mm, výbor pre dopravu a cestovný roh veľmi privítal. Ďakujem pán Simpson a slovo má pán Kovačev pre výbor pre regionálny rozvoj. Ďakujem. Pani e, predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia. E, hovorí sa o tom, že kohezná politika by mala byť zachovaná aspoň na obdobie 2007 až 2013, čo je minimálna úroveň financovania. A preto to je tam najnižší možný limit, e, pod ktorý by parlament nemal zachádzať v budúcich rokovaniach. Mali by sme investovať do nástrojov, ktoré prispajú k rastu rozvoju regiónov k tvorbe nových pracovných príležitostí. Počúvame zľava správa aj zo stredu, že potrebujeme viac Európy, ale nebuďme pokrytci. Počúvame tu volanie po viac Európe a napriek tomu niektorí Niektoré hlavy štátov a vlád už rokujú o finančných škrtoch tejto Európe a to ohrozí naše ciele, ktoré sme si sformulovali v stratégii 2020. Apelujem teda na vás, kolegovia, aby ste podporili uh, toto uznesenie o viacročnom finančnom rámci. Ďakujem a nasleduje uh, modrá karta. Uh, ďakujem, hovorím v mene výboru pre regionálny rozvoj. Keď sa pozriete na krajiny Taliansko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, čo sa tam deje, čo sa stalo v chudobnejších e, častiach bohatých krajín, napríklad východná časť Fínska, čo, sa, čo s tým plánujete urobiť? Sure, uh, understood... Kolegyňa, obávam sa, že nie som si, že som, obávam sa, že som niecelkom pochopil vašu otázku. Kohezná politika je prínosná pre všetkých, pre príjemcov kohezných fondov, aj e, poskytovateľov. Takže e, je to prínos pre obe strany. Členské štáty potrebujú tento nástroj solidarity a krajina, ktorá viac prispieva do európskeho rozpočtu tiež eh, má prínos z týchto prostriedkov. Takže treba to správne prezentovať európskym občanom, eh, daňovým poplatníkom, že nie sú nejakí výťazí a porazení hm, v politike súdržnosti, v koheznej politike, ale že eh, milióny ľudí na našom kontinente profitujú z koheznej politiky predsedajúca. Slovo má pán De Castro, výbor pre polnospodárstvo. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predsedám výboru pre polnospodárstvo a som spravodajcom pre predbežnú správu. A v našom výbore mm, sme uh, boli za to, aby uh, teda rozpočet na SPP bol uh, zmrazený v reálnych, nie v uh, nominálnych hodnotách, tak ako to navrhuje komisia. My plne podporujeme iniciatívu kolegov pána Bögeho a Kalfina, ktorí odvedli excelentnú prácu. Budeme mať dobrý, uh, dobré východisko v rokovaniach, bude to podporené parlamentom. Chcem zdôrazniť, že akékoľvek budú ďalšie škrty v rozpočte SPP, bude veľmi ťažké dosiahnuť sa, e, dopracovať sa k dohode na procese reforiem. Všetci poslanci vo výbore pre pohospodárstvo povedali, že nechceme nejaké záverečné hlasovanie o reforme, kým nebude jasný rozpočet a rozpočet musí byť v súlade s výzvami, pred e, ktorými stojíme v polnospodárstve Pán Ferreira, výbor pre rybolov. Obrigado, prezident. A proposta de quadro financeiro para 2014 2000... E e Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka vyhľadového finančného plánu 2014-2020, to je obrovské krátenie v porovnaní s predchádzajúcim finančným plánom a s, tohoto, s týmto financovaním nedosiahneme žiadnu sociálnu a ekonomickú súdržnosť. My nemôžeme podporiť to, čo sa snaží presadiť rada a e, podľa nás je aj návrh komisie nedostatočný. E, v rámci e, rybolovu, politiky pre rybolov, spoločnej politiky pre rybolov sme mali takmer 7 miliard eur, ale v priemere dostaneme o 55 miliónov menej, ako sme mali doterajší finančný rámec v rok, pre rok 2012 a pre tie jednotlivé roky budeme mať v podstate k dispozícii menej, ako budeme mať v roku 2013. To znamená, že terajší finančný rámec už nepostačuje a tie budúce budú ešte uh, úspornejšie, keď e, máme krátiť ešte ďalšie prostriedky a majú sa používať na iné účely, tak návrhujem, aby sme túto správu vôbec zamietli. Ďakujem pán Lekogard za výbor pre kultúru. Er Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako posol z oblasti kultúry. Je to pre mňa veľmi ťažká pozícia niečo žiadať v časoch šetrenia a krátenia pre vzdelávanie a opatrenia v sektore kultúry. Našťastie sme mohli vždy skonštatovať, že komisia a príslušný komisár ehm, má skutočne veľmi ambiciozne návrhy, ktoré predkladal, čo nás veľmi teší, pretože ide tu o vzdelávanie, otázky mládeže, šport a to sú všetko oblasti, ktoré časoch šetrenia a krízy musia dostať, e, sa musia dostať dopredu a to ma veľmi teší. Takisto sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa viedli pozitívne k návrhu komisie a našej podpore, ale to, čo eh, ako to vyhodnotíme s konečným dôsledkom, musíme počkať na jednotlivé eh, vyjednávania. Ďakujem pani Rod Perent. Vážne kolegyne a kolegovia, pri jednotlivých um, Eh, rokovaniach som eh, si spomenula, že mi niektorí eh, pripomínajú vretenicu. Vretenica alebo zmiu má, má má rozpoltený jazyk, je to vlastne rozpoltená osobnosť. Niektorí um, máme, má, chceme šetriť a robiť škrty a nebudeme mať dostatok priestoru ani nebudeme mať dostatok personálu, aby sme urobili uh, tie opatrenia, ktoré chceme, keď si zoberieme kultúru, sociálnu politiku, hospodárskú politiku, regionálny rozvoj a tak ďalej. My chceme predsa robiť niečo pre regióny, z ktorých pochádzame aj pre členské štáty, ale to, čo členské štáty nerobia sami, to je zohľadniť, kto má tie politiky spracovať, kto sa má postarať o to, aby boli tie projekty dobre spracované, aby tie prostriedky e, pritiekli. To musia byť ľudia, musia byť to ale primerane, a teda dokonca vysoko kvalifikovaní pracovníci. Inak sa to nezvládne viac multikulturálni ľudia z mnohých regionov Európy s výbornými znalosťami jazykov a čo chce Rada Európy a ostatní tam chcú šetriť, vážne kolegyne a kolegovia. Posledná veta. Pokiaľ máme pre administratívu primeraný finančný rámec, nebude, nebudeme mať, tak potom nebudeme v stave spracovať primerane eh, jednotlivé politiky a nebudeme môcť nebudeme môcť zabezpečiť, aby e, sa presadila, presadil návrh na nový štatút pre našich pracovníkov a nebudeme môcť pracovať. Na Ďakujem. Keď to nie je pani Olme, tak e, dostane slovo pán Traskovský z ústavného výboru. Ďakujem. Nesmieme polovovať e, v tlaku, a to zo všetkých politických strán, tak, aby tá dohoda o viacročnom finančnom rámci, ktorá nakoniec e, bude schválená, nebola zlá. My nemôžeme bojovať proti kríze bez prostriedkov, ktoré sú palivom pre Európu. Prvé veci treba prioritizovať a my nemôžeme rozširovať Európu bez toho, aby sme to podporili aj finančnými prostriedkami. A teraz je jedna drobná taká inštitucionálna kľúčka. My tieto ambície e, musíme dosiahnuť v rámci jedného zjednoteného rozpočtu a na to, aby sme e, e, aj výsady tohto, tejto snemovne uplatnili a takisto uplatnili všetky ostatné potreby, tak to niekedy je problém. Ako povedala pani Lamasúr, my nemusíme znovu ebovať koleso um, musíme bojovať za ambiciózny viacročný finančný rámec, ale ne, nedokážeme to robiť uh, účinne, ak budeme zároveň uvažovať o nových rozpočtoch pre nové inštitúcie. Toto jednoducho oslabí nie len rokovania na tejto snemovne, ale povedie fragmentá- fragmentácii únie. Ďakujem, pán Traskovský. A slovo dostáva pani Zuber e, výboru pre práva žien a rovnosť príležitosti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca v našom výbore e, sme došli k jednomyselnému záveru a to e, takému, že návrh nasledno, nasledovného viacročného finančného rámca neodráža význam investícií v našej oblasti a e, toto je potrebná reakcia na to, aby sociálne práva v tej súčasnej ekonomickej kríze neboli ešte viacej obmedzované. A pokiaľ ide o financovanie osobitných e, politik e, zameraných na ochranu práv žien. Čo sa vlastne požaduje v tejto oblasti? No, my požadujeme, aby sme zvýšili našu angažovanosť prostredníctvom programu DAFNE, prostredníctvom programu na e, presadzovanie občianských práv, aby sme lepšie využívali e, fondy na európsku rovnosť, e, rodovú rovnosť a inštitúcie, ktoré vykonávajú veľmi dôležitú prácu v tejto významnej oblasti, teda pri presadzovaní práv žien a zvyšovaní rovnosti žien. No a problémom je to, že tento návrh znižuje e, finančné čiastky v týchto oblastiach e, dokonca až o 37 a to v oblasti sociálnej súdržnosti, čo môže, povie, e, čo môže viesť k zhoršeniu súčasných už tak katastrofálnych politík. Áno, bola tu ešte nejaká otázka na modrú kartu, ale myslím, že to bolo pre predchádzajúceho rečníka, nie som si celkom istá. Dobre. Takže teraz dostane slovo v, me, dostanú slovo v mene e, politických skupín a e, jednotliví ročníci pán Gariga EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. Ja si myslím, že je nespravodlivé, ak nás Európsky parlament obvinujú z toho, že v tejto diskusii sa snažíme len dosiahnuť jednoduché navýšenie rozpočtov. My nehovoríme len o výdavkoch, ale hovoríme o politickej záležitosti. Toto je politická diskusia. Je to diskusia o stropoch e, stanovených pre výdavky, o politických cieľoch a e, tu ide o časť spoločných prostriedkov celej Európskej únie, ktor, ktorú chceme využívať na to, aby sme financovali tieto politické priority, ktoré sme si stanovili a schválili v tejto snemovni ako naše ciele na nasledujúce roky. A ide v podstate o veci, ktoré sa e, točia okolo stratégie 2000, Európa 2020, e, o, e, ide o rast, ide o podporu tvorby pracovných miest. No a pre, pre mňa z toho vyplýva, že je tu snaha preorientovať finančné zdroje. Tie sú obmedzené. My vnímame, že Európa sa nachádza v hlbokej finančnej kríze, ale nemalo by zmysel, keby sme si sami strieľali, tak povediac, do kolena a e, nepoužili by sme jediný nástroj, spoločný nástroj, ktorý máme na to, aby sme na, naplnili určité priority. Jednoducho musíme to využiť. No a pokiaľ ide o, o škrty a úspory, tak e, my e, sme e, preskúmali návrh komisie a musíme trvať voči rade aj komisii na tom, aby boli zachované určité priority. Ak sa zníži celkový objem prostriedkov, tak potom musí rada e, schváliť vyššiu flexibilitu, pretože redukovaný rozpočet sa ťažšie e, prerozdeľuje a na nešťastie e, tento parlament to musí takto požadovať. Ďakujem pán Gariga, slovo pani Toja na dve minúty za socialistov. Ďakujem veľmi pekne. Rozpočet je akousi mapou alebo načrtnutím cesty, ktorou sa naše inštitúcie budú uberať v budúcnosti. A teraz sa nachádzame e, na začiatku tejto cesty a je to veľmi dôležité obdobie, pretože ten rozpočet, ako zle nastavíme, tak nás môže obmedzovať, môže tie naše ambície zhatiť, ale takisto môže um, stimulovať investície napríklad do budovania miest pre mladých a pre uh, budovanie základov pre, pre rast celého hospodárstva. A už to bolo povedané, Európa dnes môže urobiť to, čo členské štáty nemôžu e, v oblastiach e, povedzme rozvoja e, sociálnej súdržnosti tam, kde povedzme to sociálne tkanivo bolo narušené, potrhané a práve tu môžeme hrať veľmi dôležitú úlohu aj my a regionálne diskusie s radou o tom, kam pôjdu peniaze, kde to bude najvýhodnejšie. Jednoducho môžu zadusiť celého tohto ducha spoločného snaženia. A e, tu nejde o to, či niektoré krajiny prispievajú viac než iné. Jednoducho e, všetci e, majú Všetci musia pracovať na tom, aby e, tie výhody boli spoločné a my potrebujeme čísla na to, aby sme podložili rôzne kapitoly v rozpočte, aby sme presvedčili tie členské štáty, ktoré si myslia, že rozpočet je len výdavkovou záležitosťou. My tieto štáty musíme presvedčiť, že je to vec užitočná pre Európu a to najmä v tejto dobe hospodárskej krízy, pretože inak by to bol rozpočet zlý. Teda treba presvedčiť e, naš, e, našich vodcov. Európa zatiaľ totiž je e, roztrieštená, nemá spoločné stanovisko v tejto veci a my potrebujeme aj stabilitu, vybrnúť z tej recesie a využiť tento viacročný rámec a tento viacročný rozpočet, aby sme nastúpili správnu cestu. Ďakujem pani Toja a slovo má pani Jensen na jednu minútu. Eh, for eh, har fleksibilitet... Eh, Ďakujem veľmi pekne. Skupina ALDE má, zastáva ten názor, že flexibilita je veľmi dôležitá mm, a takisto je dôležité správne rozdelenie zdrojov. My v novom materi- materiáli, ktorý vypracovala rada a dala nám ho k dispozícii včera, vidíme, že ešte stále je problémom um, nespravodlivé delenie zdrojov a tento systém by mal prejsť zmenou. Trápi nás to, že čistý príspevok za cyperského predsedníctva uh, nebol dostatočne uh, uh, vzaný do úvahy, ale mali by sme to urobiť, pretože tu ide o reálne reálne výdavky a nie len to, čo e, členské štáty vynakladajú, lebo e, tá cesta z európskeho rozpočtu do, do národných e, rozpočtov nie je veľmi jednoduchá a preto dokument, teda naša správa pánov Bergeho a Kalfina a Lamasúra obsahuje 6 bodov na zlepšenie týchto, tohto systému a týchto 6 bodov by sme si mali prečítať a prerokovať. Ďakujem pani Jensen, pani Trpel na po minúty. Ďakujem pán komisár, pán pozdrav komisie, pán komisár Lemanovský. Musím povedať, že počas prejavu cyperského eh, predsedníctva, zastupci cyperského predsedníctva eh, som eh, cítila veľmi málo toho, toho európskeho ohňa. My musíme teraz pracovať s našimi návrhmi do nového e, rámcového finančného plána, plánu. Jednotlivé členské štáty musia konsolidovať svoje rozpočty, ale zároveň musíme spoločne, a to je skutočne náš zdieľaný názor, na e, to je skutočne naša zdieľaná úloha. My musíme konsolidovať rozpočet, musíme e, prestaviť našu produkciu na produkciu s nízkymi emisiami CO2 a musíme dostať úlohám Európskej únie. Ale to sa nebude dať urobiť, pokiaľ skrátime rozpočet tak, ako čisté, eh, členské štáty, ktoré sú čistými placami, navrhujú. Toto nie je európskym duchom. Prečo je dôležité mať vlastné prostriedky a prečo je dôležité primerane regulovať finančné trhy a podielať ich na kríze? Pretože je to znakom spravodlivosti, pretože banky eh, musia niesť zodpovednosť a nemôže to byť, aby len daňoví poplatníci a mali ľudia platili za túto krízu, ale aby banky urobili svoj príspevok a zaplatili svoj príspevok, pretože oni e, tú krízu spolu spôsobili. Je to ekonomicky veľmi dôležité a je to takisto príspevok, príspevok sociálnej Európe a musí uh, tento príspevok plynu do európskeho rozpočtu. Pán Levandovský vymyslel taký jednotný systém. Áno, členské štáty by mali e, platiť e, podľa svojho e, BIP a jednu tretinu by mali, mali by dostať členské štáty jednu tretinu z daní z finančných transakcií a že by mali ísť do európskeho rozpočtu. Myslíme si, že to je spravodlivé. E, takisto sme e, sa viedli politické rozhovory o eurozóne a jej rozpočte. Myslím si, že máme všetky dobré e, dôvody na to, aby sme posilnili európsky rozpočet. Ide o nedeliteľnosť európskeho rozpočtu. nepustíme si žiadne práva, e, ktoré sme už mali, kedy sme vykonávali kontrolu nad európskym rozpočtom. E, môžete si byť istí, že my e, budeme veľmi sebavedome brániť naše parlamentné práva tak, aby sme bojovali za plnoprávnu Európu. Ďakujem pani Trupel, slovo pán Ashworth. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem e, zablaželať spravodajcom a musím povedať, že mnoho z ich správy môžeme podporiť. Avšak e, tri veci by som tu chcel nadniesť. Poprvé, otázka veľkosti rozpočtu. Je dôležité, aby sme zohľadnili tie náročné časy, ktorými prechádzajú vlády členských štátov a preto uh, žiadame zmrazenie na úrovni 1% HNP. Po druhé, čo sa týka otázky vlastných zdrojov, uh, sme otvorení voči návrhom, ale nie sme presvedčení uh, o tom, že by tu mala byť daň z finančných e, transakcií alebo DPH zvolená. A mm, po tretie, chcel by som pripomenúť parlamentu, že e, E, ide o jednoduchú matematiku a nie o nejaké pocity, emócie alebo politiku. A Napokon e, uznávam úsilie, ktoré bolo vynaložené na riešenie krízy v rámci európskej ekonomiky, ale ak, sa zdro, ak sú zdroje prísne obmedzené, nie je na čase, aby sme prehodnotili naše priority, e, na ktoré teda vynakladáme prostriedky európskeho rozpočtu. Samozrejme, že v budúcnosti to budú náročné rozhodnutia, ale chcem e, tu zdôrazniť, že tieto rozhodnutia musia vychádzať e, z toho, aby sme naozaj dosahovali ten cieľ skutočnej pridanej európskej hodnoty. Ďakujem pán e, Ašvojc, slovom pán Klúte na dve minúty. Ďakujem pekne. A ja chcem poďakovať obidvom spravodajcom. Myslím, že správa vo svojej celistvosti je dobrou pozíciou pre parlament vo veľmi náročnom rokovaní medzi parlamentom a radou. Za našu politickú skupinu chcem poukázať na to, že e, úsporná politika za, rok, za posledné roky, ktorá sa viedla, jednoducho zlyhala v štátoch, kde sa príliš e, šetrí, došlo k prepadu rastu, znížili sa daňové príjmy, zvýšila sa nezamestnanosť, zvýšila sa chudoba. E, škrty v rámci MMF by Eh, pokračovali eh, a zakotvili túto politiku aj na nadchádzajúcich 7 rokov, pretože väčšina európskeho rozpočtu sa vracia do členských štátov a pomáha rozvoju hospodárstva, eh, vedy a vzdelávania v týchto štátoch. A preto škrty v MFF nepodporíme v žiadnom prípade. Chcel by som poukázať na historický príklad. Krajina, z ktorej pochádzam, Spolková republika Nemecko, po druhej svetovej vojne Eh, bola v podobne hlbokej kríze. Eh, v roku 1953 bola Londýnska dlhová dohoda a tam teda došlo nielen k odpusteniu určitých dlhov, ale veľmi cieľene v rámci Mašarovho plánu eh, tam boli jasné rastové impulzy prostredníctvom podporných programov. A čiže Nemecko sa e, dokázalo vymotať nielen z tej dlhovej krízy po druhej svetovej vojne, ale dokázalo aj rozvinúť svoje hospodárstvo. Takže preto sme toho názoru, že nemôžeme iba škrtať, musíme rozpočet e, rozvíjať, e, ďalej e, rozširovať, aby sme prostredníctvom rastu prekonali krízu nemám veľa času, takže chcel by som vyslovene podporovať, podporiť to, čo povedala Helga Trupel na tému vlastné zdroje a daň z finančných transakcií. Podporujeme túto pozíciu a chceli by sme, aby parlament e, túto tému považoval za veľmi vážnu, pokiaľ ide o vlastné zdroje a daň z finančných transakcií, aby sme sa tu teda trošku angažovanejšie v tomto súčasne mali. Ďakujem slovo pán Morganti. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto predbežná správa o viacročnom finančnom rámci MFF um, ehm, nadnáša určité myšlienky, s ktorými môžeme súhlasiť, napríklad mierna udržateľná úroveň výdavkov, ktorá sa má zachovať pri väčšej flexibilite uh, vo využívaní našich zdrojov, ale eh, kľúč je trošku iný. Ako to všetko zaplatiť. Súčasný mechanizmus je neudržateľný, ani nie je akceptovateľný, pokiaľ ide o nejaké reformy alebo kompenzácie pre členské štáty. Taliansko zaplatilo extra 50 miliard eur každoročne za posledných 5 rokov a talianský sever musí platiť za uh, e, ostatnú časti krajiny a zároveň ešte uh, Ehm, aj v rámci EÚ pre zájmy Nemecka a ďalších malých krajín. A jednoducho mohli by sme mať e, severotalianskú korekciu, ktorá by zohľadnila to, že všetky peniaze z Talianska idú buď e, na juh od Ríma alebo na sever do Bruselu. Vážená pani predsedajúca, vážený pán Levandovský, Včera sme hovorili o rozpočte na 2013, dnes hovoríme o rozpočtoch na nasledujúce roky a našťastie britský premiér už pohrozil vetom, pokiaľ ide o ten rozpočet na budúci rok a ja predpokladám, že e, náš holandský premiér urobí asi to isté. Prečo? Aby e, sa komisia poučila, že nie je možné jednoducho e, národné parlamenty zastrašovať beztrestne. Práve národné parlamenty totiž rozhodujú o peniazoch, ktoré idú do Európy. Do Európy. My o tom tu nerozhodujeme. A E, aby sme to tu konečne e, prestali riešiť na rôznych výboroch a komisii a neviem kde všade a začali sa pozerať na národné záujmy. Teda e, ide o to, že si nesmieme myslieť, že európska daň je jednoducho samozrejmá vec. Ak to komisia nechápe, tak to musí pocítiť. Našťastie Holandsko, rovnako ako Británia, sú ochotné uplatniť svoje veto a dúfame, že k tomu dojde čo najskôr. Ďakujem, pán Hartong. Slovo má pán Marinesku. Ďakujem pekne. A čo sa týka správy Bögela Kalfina, tá zdôrazňuje a zohľadňuje priority, e, ktoré parlament schválil v správe Alena Lamazora. Rozpočet je e, zásadný pri riešení súčasnej ekonomickej dlhovej krízy Hm, je to rozpočet, ktorý sa opätovne investuje v členských štátoch. Tam v 95% prináša prosperitu, investície, tvorbu pracovných miest. Samozrejme, škrty boli potrebné, ale napriek tomu e, treba to podporiť určitými katalizačnými opatreniami pre ekonomiku. Ak sa to zmrazí na e, stropoch e, na rok 2013, tak nie je možné s takýmto súčasným rozpočtom súhlasiť keď sa pozeráme na nový MFF, viacročný finančný rámec, tak môžeme súhlasiť len so zmenami, ak sa systém vlastných zdrojov mm, bude revidovať, pokiaľ ide o DPH alebo dan z finančných transakcií. To považujeme za dve možné alternatívy. A stratégia, ktorú prijala kontaktná skupina, e, nám dáva návrh, ktorý je pod tými stropmi parlamentu. A ak toto e, sa stane, tak musím povedať nie. Nemôžeme mať istotu, že primeraný počet poslancov bude hlasovať proti rozhodnutiu rady, takže budeme musieť zohľadniť, že e, to môže byť veľmi negatívne pre EU, ak by sa toto stalo treba využívať súčasné postupy, všetci poslanci by sa mali na tom podielať, to by malo byť úplne, úplne bežné pri rokovaniach o politických otázkach horizontálnej povahy na úrovni EÚ. A myslíme si, že malo by to viesť k zmenám k pozícii, v pozíciách členských štátov. Ďakujem pani Juta Haug. Mm, ďakujem, pani predsedajúca, e, pani komisári, kolegyňa, kolegovia. Keď uh, hovoríme o prostriedkoch v ďalšom uh, finančnom rámci a o tom, aké politiky chceme financovať, tak sa tu sporíme. Ale to je len jedna strana mince, to je strana výdavkov. Ale musíme sa pozrieť aj na druhú stranu mince a tak povediac na novo ju vyraziť. To je strana príjmov. To tiež nie je nič nové. Už takmer 20 rokov Európsky parlament žiada transparentnejšiu transparentnejší systém, jednoduchší a spravodlivejší systém vlastných zdrojov. Teraz poprvýkrát môžeme e, túto našu požiadavku výraznejšie predniesť. Už e, správe Šúra sme žiadali takýto systém vlastných zdrojov, e, ktorý by odporal všetky rabaty, všetky zlavy a príjmy európskeho rozpočtu by boli tým pádom úplne nezávislé od nejakých pravdocnostných štátov. Komisia tieto požiadavky aspoň čiastočne zohľadnila navrhla e, zmenu e, systému vlastných zdrojov e, z DPH a z finančnej, dane finančných transakcií. To, podporujeme to, aj keď je to len taká 40-percentná reforma vlastných zdrojov, ale je to aspoň nejaký krok, dokonca správnym smerom. Európska únia dostala Nobelovú cenu za mier ako vďaku a aj ako určitú stimuláciu, stimuláciu. K zmiereniu by mohlo dôjsť, aj keby tu nastala reforma systému vlastných zdrojov. Keby sa tu e, skončilo to neustále e, prepočítavanie medzi tými neto prispievateľmi a neto e, beneficientmi z rozpočtu, keby európske vlastné zdroje naozaj boli jasné, keby bola jasná pridaná hodnota, keby sme sa naozaj zbavili toho nekonečného národného prepočítavania. Ďakujem pani Hauk, slovo má pán Lajon na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisári, ehm, kolegovia zo Spojeného kráľovstva z liberálnych demokratov. Podporujeme mnoho z toho, čo je v tomto uznesení pred nami. Podporujeme prechod k vlastným zdrojom, kde by Európa dostala viac vlastných e, zdrojov a znížil by sa príspevok členských štátov z HNI, e, eh, HNP. E, ehm, najdôležitejšie je, aby sa nevyužité zdroje mohli presunúť aj do ďalšieho finančného e, roku, namiesto toho, aby sa vracali do členských štátov. Podporujeme e, teda samozrejme vynakladané prostriedky na rast, zamestnanosť na agendu 2020. E, v roku 2017 očakávame samozrejme predbežné hodnotenie rozpočtu viacročného rozpočtového rámca a budeme dúfať, že sa dovtedy obnoví rast a že teda tie úsporné opatrenia sa budú môcť pomaly potom menej používať. U nás sa samozrejme zmrazili výdavky, zmrazili sa mzdy, a preto je ťažké vysvetliť nejaký zásadný náraz v rozpočte EÚ, preto ja by som chcel, aby ten rozpočet lepšie zohľadňoval náročnú, e, náročné obdobie a náročné časy, ktorými prechádzajú vlády všetkých členských štátov, ale tento e, menší rozpočet e, môžeme podporiť naozaj len, ak budeme mať väčšiu flexibilitu pri realizácii našich kľúčových priorit. Ďakujem pán Len a slovo pán Šimanský. Myslím, že... Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že Všetky akcie týchto rozprov sú pred nás veľmi dobre známe tí, ktorí chcú mať veľký rozpočet, e, podčiarkujú rozvojový charakter týchto výdavkov pre celú Európu. Tí, čo chcú šetriť, majú iné argumenty. Pre mňa to je e, iné. Ja si chcem objasniť, ako je možné, že EPP a socialisti v tejto stály hovoria o, a, o navýšení rozpočtu, hoci ich strany vo všetkých možných krajinách uh, hovoria do o obmedzení rozpočtu. Nie je to predsa tak, že je to lepšie tu eh, socialistom v tomto parlamente hovoriť o vylepšení rozpočtu, eh, keď vidia, že v rade sú ehm, bránené ich eh, záujmy, skutočné záujmy aj ich stranami keby to tak bolo, že európsky, keby sa to skutočne stalo takto, tak by Európsky parlament stratil svoju vieryhodnosť a celá obrana. Navýšenie rozpočtu by sa mohla označiť za negociačné divadlo. Pani Paulsen. Ďakujem teraz pani Adriasen. Ďakujem veľmi pekne. No, my tu troška naťahujeme ten pojem e, investície nad elasticitu. Ja si ne, nemyslím, že niektorý poslanec môže tvrdiť, že miliardy eur minuté na Lisabonskú agendu mali nejaký konkrétny výsledok. Pozrieme sa na výsledky. V roku 2007 nezamestnanosť v Európskej únii bola 7,3%. V súčasnosti je 10,5%. A v Španielsku, jednom z najväčších príjemcov kohezných prostriedkov v uplynulých rokoch, je miera nezamestnanosti na úrovni 25 HDP v Európskej únii nerastie. Takisto nesmieme zabúdať na to, že súdny dvor e, Európskemu Eh, rozpočtovaniu alebo európskemu rozpočtu eh, nedal čisté vysvedčenie už celých 10 rokov a um, Stratégia Európa 2020 eh, jednoducho prehliada zlyhané projekty. Zamestnanosť sa vytvára v nových odvetviach a nové odvetvia vyžadujú kapitál a flexibilitu a menej byrokracie a nič z tohoto Európska únia neposkytuje. Viacročný finančný rámec musí prejsť výrazným zostrihaním a je zbytočné platiť viac daní za viac plýtvania. Ďakujem veľmi pekne teraz pani van der Stup, pán van der Stup. Vážená pani predsedajúca, je fajn, že Európska komisia hovorí o nedostatku 10 miliard a pol miliardy majú zaplatiť holandskí e, plácové dane. Uh, hovorí sa tu o zvýšení 3%, e, vo výške 3%, ale Mm, ja si nemyslím, že by sme mali eh, takéto rozpočty eh, podporovať, pretože je to jednoducho eh, zlá finančná disciplína a toto nie je chyba komisie skôr členských štátov. My sa snažíme v Holandsku v rámci novej vlády šetriť, miliard, šetriť milióny a komisia po nás žiada zaplatiť pol miliardy a preto si myslím, že diskusia o viacročnom finančnom rámci je, je zbytočná, pokiaľ komisia nedokáže dodržať ani vlastné dohody a vlastné e, sluby. A pokiaľ táto pokryteckosť komisie bude pokračovať, tak e, e, ja budem čoraz viac smútiť za tým systémom, kde bolo viac samostatných štátov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Hübner. Ďakujem pekne. Ja by som chcela spomenúť štyri rizika, ktoré podľa môjho názoru sú spojené s rokovaniami v viacročnom, finančnom rámci. V prvom rade diskusie, ktoré prebehnú v novembri, eh, by mali vysvetliť eh, občanom, prečo tento rozpočet nebude katalizátorom pre rast pracovných miest. A ja by som chcela, aby eh, sme pristúpili k stolu a povedali nie, aj keď zmluva nám dáva možnosť sa podielať na rokovaniach. My by sme chceli, aby boli rozbehnuté nové investičné programy a ďalej korekcie. Tie sú veľmi e, dôležité pre celý proces. A tieto korekcie by mali byť transparentné, by mali byť dočasné a malo by ich byť málo. Diskusia sa práve rozbieha a ja predpokladám, že by bolo nezodpovedné, keby sme e, prešli k systému mnohých e, národných korekcií. Po novembri to určite bude nemožné. Pokiaľ ide o systém DPH, ten by mal byť nahradený, ale pokiaľ nebude nahradený vhodným iným systémom DPH, tak e, môžeme e, e, sa dostať do problémov, pretože mm, táto reforma je potrebná, ak ju neurobíme, tak to bude veľmi zlé pre budúcnosť. No a ďalej, za môj výbor teraz hovorím, e, politika súdržnosti má investovať do rastu a má znižovať štruktúrne disparity a rozdiely, čo znamená, že kritéria regionálnej alokácie by mali rešpektovať berlínsku metodiku. Ne. Ďakujem pani Hübner a teraz prejdeme k voľnej rozprave KHDI. Na úvod dostane slovo pán Nikolesku Mulțumesc, domnul președinte. am cerut să iau Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel e, v tejto diskusii e, slovne podporiť pozmeňovací návrh číslo 72, ktorý podporilo aj množstvo iných kolegov. Týka sa to priamých plade v polnohospodárstve. A cieľom je, že by malo dôjsť ku konvergencii priamých pladeb v členských štátoch, teda malo by dôjsť podstate sú tu dve verzie, buď konvergencia alebo e, tzv. offset a my by sme skôr podporovali také priame platby v poľnohospodárstve, ktoré budú konvergovať. Myslíme si, že samotné priame platby nie sú veľmi dobrým e, princípom pre budúcnosť a preto si myslíme, že by sme o tejto veci mali rokovať s Európskou radou a dúfame, že e, to bude úspešné. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Tabajdy. Jutta képviselőtársam jobb. Itt ezt a vitát... Ďakujem. Eh, kolegyňa Jutta Haug eh, spomínala aj eh, Nobelovú cenu. Keby tu bol Nobelový Eh, teda výbor pre Nobelovú cenu teraz, tak by sme tú Nobelovú cenu asi nikdy nedostali. Eh, neto prispievateľia, neto príjemcovia sa odlišujú a dochádza tu k napätiu medzi neto prispievateľmi a neto plat eh, príjemcami. Komisár Ševčovič povedal, že tento rozpočet by mohol byť rozpočet príjmov a výdavkov, ale mm, keď sa pozerám na budúcnosť kohezných a štruktúrnych fondov, tak vidím temnú budúcnosť e, čo sa týka nových členských štátov, to je asi tá najväčšia výzva, pretože z kohezného a štruktúrneho fondu sme dostávali prostriedky a bolo možné realizovať mnohé investície. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na Maďarsko. Európska komisia plánovala zle, neurobili sa žiadne štúdie, a 30 našich kohezných prostriedkov by sme mohli stratiť a to si jednoducho nemôžeme dovoliť. E, ďakujem a teraz má slovo pán Vlasák. Ďakujem pani predsedkyne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, jedným z kľúčových bodov rokovania o viacročnom finančnom rámci je aj dohoda o rozdelení finančných prostriedkov. A podľa môjho názoru berlínska metodika, ktorá sa používa už od roku 1999 pre výpočet rozdelenia európskych eh, fondov medzi členské štáty je eh, solidným a veľmi dôkladne vyrokovaným kompromisom. A preto dnes s obavami sledujem eh, návrhy na zníženie koeficientov pre členské štáty, ktoré majú HNP nižšie ako 80 priemeru EÚ zo 4,25 na 3,5 A preto by som chcel apelovať na cyperské predsedníctvo, aby zabránilo akýmkoľvek zmenám koeficientov národnej prosperity, ktoré by viedli k obmedzeniu prostriedkov pre menej vyspelé regióny. Podporovať európsku solidaritu znamená koncentrovať obmedzené zdroje do oblastí, ktoré to najviac potrebujú. Ďakujem. Ďakujem, pán Vlasák. A slovo má pán Kelly. Ja si myslím, že e, diskusia z dnešného dopoludnia je e, zosumarizovateľná ako apel a výzva pre radu. V prvom rade apel, e, aby viacročný finančný rámec bol doriešený do konca roka a po druhé výzva, ktorú predložil v podstate pán spravodajca, pán Böge, že ak bude nejaké zníženie, tak ho treba odôvodniť, či to bude v oblasti SPP alebo kohezie alebo nejaké inej oblasti a e, toto musí byť odôvodnené tým, že existuje pridaná hodnota. Ak neexistuje pridaná hodnota, tak potom e, nie sú žiadne argumenty. A toto si myslím sa veľmi ťažko dosiahne. A druhá časť e, tejto rozpravy sa týka vlastných zdrojov. Aby som chcel Eh, Poblažovať tým krajinám, eh, ktoré zaviedli eh, dan z finančných transakcií v rámci rozšírenej spolupráce. Ja dúfam, že postupne sa pripoja všetky ostatné krajiny a toto zníži potrebu ďalšej argumentácie v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Teraz pán Alves. Obrigado. Não percebemos como pode o Conselho afirmar que a sua Ďakujem veľmi pekne. My nerozumieme, ako rada môže tvrdiť, že jej prioritou je naďalej silný, inteligentný a udržateľný rast, keď následne hovorí, že predsedníctvo mm, chápe, že je nevyhnutné, aby sa e, urobili škrty a to vo všetkých oblastiach a že jednoducho tie škrty musia zasiahnuť úplne všetko. Lisabonská stratégia eh, mala priniesť vyššiu konkurencieschopnosť Európy, ale eh, máme tu aj stratégiu Európa 2020, neviem, či sa na ňu zabúda, alebo je to len nejaká bublina, ehm, teda cieľ zníženia nezamestnanosti o 25 a zvýšenia investícií ehm, do výskumu a vývoja a zníženia e, miery chudoby. Teda neviem, či nezabudame na hlavný cieľ a tým je e, to, aby rozpočet Európskej únie nebol výdavkovým rozpočtom, ale investičným rozpo- rozpočtom a to je ešte dôležitejšie, keď sú národné rozpočty v problémoch. Pán Páška, prosím. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážený pán podpredseda komisie

bonusy ktoré by im mohli pomôcť k hospodárskemu rastu. ďakujem za pozornosť. E, tento navrhovaný niekoľkoročný rozpočet je veľmi e, skromný. Je skromný, aby sme dostali e, kríze ale tento rozpočet, e, pokiaľ by mal byť založený na reálnych číslach, je o 12 menší a rada navrhuje krátením a vlastne znižuje konkurencieschopnosť a e, dáva nám, dáva nám e, viac úloh. V správe sa hovorí nesprávne o tom, že je správny, je tento rozpočet podľa nás je urýchlený a zakladá sa na starých kritériách, ktoré sú už dávno prekonané. Za druhé, e, rozpočet by sa mal opierať o objektívne, e, o kohezné kritéria. Druhý e, pilier by mal podporiť rozvoj aj programu pre životné prostredie. A keď si milíme tieto dva piliere, tak to vedie k nesprávnym záverom. Ďakujem, slovo má pán Kleva. Merci, madame. Pardonnez-moi. Pardon. Pani Kleva, takže ospravedlňujem sa. E, z največjo politično težo v prihodnjih sedmih letih. S prijetím tega poročila o večletnem finančnem... Áno, toto je niečo, čo je nesprávne. Myslím, že by sme mali využiť túto príležitosť a vyslať veľmi jasný signál Rade aj komisii, že v tejto fáze, kedy dochádza k hospodárskej kríze e, a tá sa dotýka všetkých častí Európy, je treba prihľadať na to, aby sme podporili rast a podporili e, súdržnosť. A preto treba koordinovať e, cieľ a priority, ktoré si stanuje Európska únia, tak, aby sme zabezpečili, že sa bude investovať, že sa bude investovať do programov rozvoja a že nebudeme vyhadzovať prostriedky, pretože Eh, ináč tie reformné programy, ktoré boli rozbehnuté na národnej úrovni, eh, vyschnú. A ja by som, ja by som chcela poďakovať pánovi Vlasákovi aj ostatným kolegom za to, že um, zdôraznili uh, to, že tie najmenej rozvinuté regióny, ako sú napríklad um, východné oblasti Slovenska, ktoré sú zaostalejšie, dostávali dostatok prostriedkov. Ďakujem slovo, pán Papa Nikolau. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že všetci sme zajedno, že viacročný finančný e, rámec má veľký význam pre, e, náš, e, pre roky, ktoré sú pred nami. Má Všetci upozorňovali na význam finančného rámca, ale samozrejme vieme, že máme vysokú nezamestnanosť, hospodárskú recesiu a potrebujeme sa vrátiť k hospodárskému rozvoju. E, je dôležité, aby sme si uvedomili, že prerozdelenie prostriedkov a predovšetkým tu myslím na koezné fondy a regionálny rozvoj, tu by som chcel mať odpoveď od komisie a rady zástupcu rady že aké vzťažné hodnoty sa tu zohľadňovali, pretože momentálne sa výpočty, e, momentálne sa e, výpočty orientujú podľa e, kritérií z roku 2012 a v ďalších rokoch sa to môže silne zmeniť. My vieme, že máme, že sme mali skles 8,3% a to bolo ak to je veľkosť alebo rozmer ako v 20 rokov v USA a v Nemecku. My jednoducho nechceme, aby sa to takto, aby sa v tomto takto pokračovalo. In... Pani Magis, pani, predsednička, eh, pani predsedajúca, ja sa čoraz viac domnievam, že Európsky parlament by mal byť naozaj Európskym parlamentom a nie len nejakým súborom e, zástupcov z národných parlamentov. A preto by som chcela poďakovať kolegom Bögemu a Kalfinovi za to, že vo svojej správe reflektujú skutočne európsky roz, rozmer, pretože veľmi dlho sme hovorili len o tých, ktorí platia a tých, o ktorí, sto, ktorí dostávajú peniaze. A toto nie je jediná stránka európskeho rozpočtu. My by sme mali samozrejme uznať to, že niektoré štáty platia viac, ale zároveň musíme povedať, že európsky rozpočet je pre európskych občanov, pre rast a pre tvorbu pracovných miest. Predseda výboru pre polnohospodárstvo veľmi jasne E, vyjadril názor tohto výboru, ale chcela by som zdôrazniť pre ostatné kolegyne a kolegov aj to, že tieto peniaze žiadame od občanov na to, aby sme e, umožnili e, napredovanie polnohospodárstva v Európe a ja chápem kolegov, ktorí majú pocit, že kvôli rozdielom v priamých platbách sú poškodzovaní, ale táto správa je podľa môjho názoru európska a ja si myslím, že je dobrá. Ďakujem, pán Odí. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisári, pán predseda rady. Potrebujeme dohodu, inak môžeme uh, vlastne uh, e, aj v medzinárodnom spoločenstve. Takže musím trvať na tom, že tu musí byť revízna klauzula na rok 2017. Za roku 2017 členské štáty budú mať čas na to, aby ratifikovali stabil, uh, zmluvu o uh, stabilite a finančnom uh, rozpočtu Eh, rozpočtovaní. V roku 2017 to bude nový parlament, nová komisia, nový predseda rady a ak sa nedopracujeme k dohode, eh, musím trvať na tejto klauzule eh, o revízii, ktorá v rámci politickej rozpravy umožní mať tu aj ďalšie perspektívy, ktoré zodpovedajú európskym ambíciám, ktoré sú pre nás všetkých dôležité. Ďakujem pán Ody, pán Manka. Ďakujem pani predsednička

Pokiaľ ide o finančný rámec na roky 2014 až 2020, rýchle rozhodnutia sú kľúčové, pretože zažívame krízu a rozmýšľame nad tým, čo urobíme. Eh, do čoho budeme investovať. Eh, tento finančný rámec je odpoveďou na práve tieto otázky. A tiež si musíme lepšie uvedomiť, že Európa je jedinečná, keď ide o rozvoj regiónov, eh, vidieckých oblastí a rozvoj miest. A preto, pokiaľ ide o koheziu, musíme zachovať pozitívny trend z minulosti. Ďakujem. Ďakujem. A slovo má pán Banky. tisztelt elnök asszony tisztelt tanácsi Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený zástupca rady, vážená komisia. Ja som chcel hovoriť o význame športu a o tom, že v budúcom finančnom rámci by bolo veľmi dôležité, keby sme mala trochu viacej zdrojov, pre všetkým pre oblasť športu. Máme takisto návrh, ktorý sme predostreli a ja dúfam, že to plénom podporí pretože šport zohráva obrovskú úlohu. Ehm, je dôležité, aby sme e, podporili zdravie a e, zdravotný stav našej spoločnosti, ale dovolte mi, aby som zareagoval na pána Tabadieho, ktorý hovoril e, maďarským o maďarskom rozpočnom stave. Bolo by dobre, keby sme hovorili otvorene a Eh, vysvetlili, vysvetlili Rade a komisii, čo Maďarsko potrebuje na to, aby mohlo pokročiť ďalej. V roku 2011 sme mali náš rozpočet vysoko plusový, ale napriek tomu eh, sa nestalo, že by sa to konanie eh, za vysoký deficit proti Maďarsku ukončilo Ďakujem, pani predsedajúca, vážené dámy a páni. Rozpráva ukazuje veľmi jednoznačne, že veľká väčšina Európskeho parlamentu eh, je za rozpočet, ktorý dostojí a eh, cieľom Európskej únie. My v Európskej únie a v Európskom parlamente sme si všetci vedomi, že tu existuje ekonomická kríza, že je potreba šetriť, ale len v vtedy, keď eh, chceme dostať podporu našich voličov a nejakým spôsobom umelo vytvárať a podporovať eh, zásahy do rozpočtu. Toto Nepovedieť ničomu. Povedie to k tomu, že nedosiahneme stanovené ciele a okrem toho si vytvoríme problémy s rozpočtom. Ja by som bol rád, keby si komisia veľmi presne pozrela rozpočet, ako momentálne vyzerá a takisto zohľadnila skutočnosť, že ciele sa takto nedosiahnu. Ďakujem, pán Mikolášik. Merci beaucoup, madame la présidente

ďakujem pekne a pozdravujem aj pána komisára aj pána podpredsedu komisie. ďakujem. Pani predsedajúca, kolegovia, ďakujem za vaše vystúpenia bez Európskeho parlamentu nie je žiadna viacročná finančná perspektíva. To je úplne jasné. Potrebujeme váš súhlas a hlasovanie je dôležité a malo by byť užitočné a nápomocné za veľmi komplikované situácie v dnešnej Európe. A je to aj znakom dobrej medziinstitucionálnej spolupráce. Každá inštitúcia zohráva dôležitú úlohu, vrátanie národných parlamentov, pokiaľ ide o otázku vlastne zdrojov a zdanenia. E, bez e, e, zastupovania nebude žiadne zdaňovanie. To im reagujem na pána Hartonga, ktorý obyčajne veľmi kriticky výstupy a odíde bez toho, aby si počul odpoveď. Ja som toto samozrejme E, takúto demokraciu e, sledoval e, mnohé roky ešte poza železnej opony. Nám naozaj ide o vytvorenie pracovných e, príležitostí, ide nám o rast, ktorý sa má do Európy vrátiť. Nie je to len nejaké politické vyhlasovanie, e, e, aby agenda nebola vybavená prosiedkami E, tento rozpočet je vlastne na viacročnú predvídateľnosť investovania v Európe, kde je nedostatok investičných prostriedkov v národných rozpočtoch. A čo sa týka riadnej úrovne e, rozpočtu, tam Európsky parlament má svoju jasnú úlohu. E, technická aktualizácia, pokiaľ ide o koheziu, to nebolo veľmi vydarené vzhľadom na čísla, ale takisto je tu tá berlínska metodológia, a nedávne čísla nie sú veľmi šťastné, pokiaľ ide o koheziu. Ale to sú tie jediné, s ktorými môžeme kalkulovať, e, napríklad pokiaľ ide o tie zabezpeky, napríklad pre Maďarsko. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, dôležitým odkazom je jednotnosť rozpočtu. Jednotnosť nemôžeme vnímať ako Mm, ko eh, ke, keď nie sme zástancami nejakého druhého rozpočtu, to je doplnkom eh, k príjmom a výdavkom. To, čo tu leží na stole ako návrh, ak Európsky parlament podporí, to je naozaj spravodlivé, férové a eh, transparentné a jednoduché. mal by to privítať každý, kto chce mať takýto eh, férový a transparentný systém vlastných zdrojov. Ak chceme naozaj reálnu reformu na strane príjmov, eh, tak by sme si mm, mali zaslúžiť spoločne opäť ďalšiu Nobelovú cenu. A napokon Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o úroveň výdavkov. Toto je veľmi skromný návrh. Porovnania s národnými rozpočtami nie sú férové. Žiadny členský štát samotný v minulosti nemusel zohľadniť takéto veľké roz... geografické rozšírenie. Bude nás 28, nie 27 v ďalšom finančnom výhľade. a máme o mnoho vyššie právomoci a zodpovednosti e, na európskej úrovni, preto nemôžem e, opomenúť niektoré porovnania. Áno, európsky rozpočet je mm, menší než ročné rozpočtové deficity niektorých štátov. A príspevok Spojeného kráľovstva do európskeho rozpočtu je porovnateľný s tým, čo Spojené kráľstvo minie na požiarne, eh, protipožiarnú ochranu a menej než vynaklada napríklad na eh, systém eh, väzenský, takže toto si treba všetko zosúvzťažniť. Ďakujem, pán komisár. A slovo má pán Mavrojanis. Mr. President, honorable members, Vážený e, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za túto rozpravu. Ja samozrejme plne chápem, že niektorí z vás, a to je možno len eufemizmus, nepodporujú prístup, e, ktorý by znížil celkový rozsah viacročného finančného rámca. Ja si však cením vašu úprimnosť v tejto veci ale musím konštatovať, že iste viete, že zdroje sa rozdeľujú, teda názory medzi členskými štátmi sú rozdelené na túto tému. Ja si cením, že uvádzate argumenty. Ja musím povedať, že na, obo- na oboch stranách sú argumenty silné. Existujú rôzne názory a rôzne prístupy k tomu, ako dosiahnuť naše ciele. A ja by som vás rád ubezpečil, že my skutočne pracujeme na strane príjmov a čoskoro um, predstavíme tento náš prístup. Uh, je tu niekoľko veľmi významných inštitucionálnych záležitostí, ktoré sa vynorili po minulotýžňovej rade. Tak uh, pán Lamasúr, ako aj ostatní vážení rečníci na tejto veci upozornili. Ja by som sa k ním veľmi rád vyjadril, najmä vzhľadom k tomu, že v priebehu dneška ešte budeme mať príležitosť rokovať priamo s predsedom Európskej rady, pánom Hermanom van Rompojom. Jedna veľmi stručná pripomienka k vystúpeniu pani Anny Jensen. Pri všetkom rešpekte si myslím, že v našom materiáli sme neviadrili ani podporu pre tzv. žustre túr, ani sme nehovorili o um, priamých platbách ako posvetnej krave. S, e, my sme len otvorili niekoľko vecí, ktoré treba zvážiť, ale možno som len nepochopil, o čom ste presne chceli hovoriť k daní z finančných transakcií všetci vieme, že sa ukázalo, že nebude možné ju presadiť vo všetkých 27 e, členských štátoch spoločne. A teraz e, postupujeme na báze e, rozšírenej spolupráce a predsedníctvo je ochotné a odhodlané túto rozšírenú spoluprácu presadiť vo viacerých členských štátoch, ale tu nejde len o, o zdroje, tu nejde o Tu nejde o to, že by e, daň z finančných transakcií bola, spoloč, bola, bola vlastným zdrojom. Um, je potrebné, aby, e, aby bola, boli príjmy z dane z finančných transakcií vyberané na úrovni členských štátov, kompenzované znížením ich príspevku založeného na HNP a podobne budeme postupovať aj pri ostatných, e, ktorí sa budú chcieť zapojiť do rozšírenej spolupráce a uplatňovaní dane z finančných transakcií. Ja by som tiež chcel ubezpečiť tých, ktorí sa k tejto záležitosti vyjadrili, že pozornosť venovaná menej rozvinutým regiónom je jedna z vecí, ktoré skutočne nepredstavujú, nepredstavujú žiadnu kontroverziu v tejto diskusii. Myslím, že na tejto priorite sa všetci zhodneme. Keď eh, budeme hovoriť o nejakej revízii viacročného finančného rámca, tak eh, pôjde zrejme o revíziu smerom nadol a to sa bude týkať všetkých kapitol aj podkapitol. My sa snažíme ako sprostredkovateľia zmapovať situáciu a získať presnú reprezentáciu, presný obraz súčasnej situácie. To isté platí aj pre otázku zamestnancov, e, o ktorej hovorila najmä pani Rodberend. Aj v tejto záležitosti sa snažíme dosiahnuť rovnováhu. Ešte raz by som chcel trvať na tom, že rada zatiaľ nedospela k, k konečnému stanovisku o viacročnom finančnom rámci a že diskusie prebiehajú na pragmatickej báze a Všetky členské štáty sa snažia dosiahnuť kompromis na čas. My samozrejme všetci vychádzame z toho, že pokiaľ sa e, nepripoja k dohode všetci, tak tá dohoda neestvuje. My zvážime vašu predbežnú správu k viacročnému finančnému rámcu aj k vlastným zdrojom založeným na daní z pridanej hodnoty. Tiež sme si veľmi pozorne vypočuli názory, ktoré tu dnes do obeda odzneli a môžem vás ubezpečiť, že sa o nich dozvedia aj moji kolegovia na rade. Osmoza medzi inštitúciami je e, veľ, veľmi dôležitou prioritou cyperského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Mavrojanis. Teraz máme na záver spravodajcov na dve minúty. Pán Böge ako prvý. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Dovolte mi poďakovať sa najskôr za e, tú diskusiu, ktorú sme vo vysokej, e, kde sa, kde sa skutočne e, podporili pozície vyjadrené v správe a apelujem na vás, aby ste toto urobili aj v hlasovaní dnes popoludní. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali na tomto texte a povedať, že e, tento druh spolupráce s e, kolegami z vyjednávacieho týmu, z lokálnej skupiny, kontaktnej skupiny a tak ďalej, že toto je pre mňa najdôležitejším, najdôležitejšou skúsenosťou, ktorú som ja mohol v tomto parlamente urobiť a e, po, samozrejme, pokiaľ niečo budeme môcť dosiahnuť. Za cyperského predsedníctva predseda Európskej rady, má nový vyjednávací box, ako Andreas Mavranis spovedal. S týmto e, prídeme na ďalší nový krok e, v rámci vyjednávacieho procesu a chcem povedať, že po e, odsúhlasení e, predbežnej správy budeme do 22. novembra pripravení rokovať o všetkých otázkach v rámci interinstitucionálnej dohody, tak aby sme dospeli k akceptovateľnému kompromisu. Samozrejme, je na predsedníctvo, aby tento, túto ponuku využila, aby ju mohla um, integrovať do záverov Európskej rady 22. 23. novembra. E, pretože záverom, a tomu treba takisto počiarknúť, sú výsledky alebo dohody Európskej rady politickými dohadami. Nie je to nič iné ako politický mandát na vyjednávanie pre radu tak, aby sa za nasledujúc, v nasledujúcich týždňoch dosiahol a docielil výsledok a Samozrejme, treba docieliť, aby rada jednohlásne hlasovala a na toto nesmieme v našej inštitúcii zabúdať. Ďakujem. Ďakujem pán Böge, pán Kalfin. Uh, Ďakujem pán predseda, chcem poďakovať kolegom za rozpravu. Uh, dúfam, že uh, teda hlasovaním dáme jasný signál rade som si istý, že predsedníctvo tento odkaz e, odovzdá rade samotnej. Tri dôležité témy si musíme z rozpravy odniesť. Poprvé, rozpočet musí byť dostačujúci. Akékoľvek zníženie rozpočtu preto bude ťažko akceptovateľné. Viackrát sme spomínali, že neakceptujeme e, takéto nejaké zoškrtanie rozpočtu. Po druhé, rozpočet musí byť zameraný veľmi presne môžeme diskutovať o tom, ako lepšie vynakladať prostriedky európskeho rozpočtu. Chceme, aby tie prostriedky smerovali na presne tie účely, ktoré sú eh, potrebné, ktoré sa od európskeho rozpočtu očakávajú. Po tento rozpočet musí pomôcť členským štátom urobiť to, čo nemôžu urobiť na základe národného rozpočtu. A má im pomôcť ďalšími nástrojmi, aby sa vytvoril rast pracovnej príležitosti v členských štátoch, pretože všetci daňoví poplatníci majú záujem na tom, aby sa to stalo. Toto sú teda tri také odkazy. Dúfam, že sa dostanú do rady. Treba ich pochopiť predtým, než rada príjme svoje rozhodnutie. A napokon samozrejme budeme trvať na možnosti rokovať o všetkých nástrojoch, ktoré sú obsiahnuté v právnom základe. Akékoľvek rozhodnutie rada príjme, mm, treba to zohľadniť, ale my sa nevzdáme nášho práva na rokovanie, rokovanie o právnom základe. A ešte slovo k vlastným zdrojom. Som rád, že pán komisár Levandovský povedal, že komisia začne toto konanie v posilnenej spolupráci o danej z finančných transakcií toto musí pomôcť členským štátom znížiť ich príspevky z HNP. E, potrebujeme stabilnejší európsky rozpočet a budeme za ňo bojovať. Ďakujem pekne. E, ďakujem, pán Kalfin. A na záver e, predseda výboru pre rozpočet, pán Lamasur, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Čím je rokovanie náročnejšie, čím viac zúčastnených je v rokovaní, o to E, e, väčšie pokušenie dohodnúť sa na tom, čo sme už dosiahli. A jedna vec, na ktorej sa všetci zhodneme, a e, to je tá súčasná dohoda, že sa v tom môže pokračovať, nikto nič nezíska, nič, nikto nič nestratí a všetci sa vyhneme tomu, že stratíme tvár. Takto sa konalo v minulosti napriek úsiliu napríklad Reimera, Bögeho a nášho vtedajšieho spravodajcu. Dnes Ciberské presnejstvo zverejnilo dokument o časti zdrojov v rozpočte. Je tá eh, po, po, eh, dohoda s Fontainebleau, ktoré v roku 1984, pred 28 rokmi, eh, bolo prijaté. Vtedy ešte neexistovala Európska únia Cyprus alebo Polsko neboli našimi členskými štátmi. Európske hospodárske spoločenstvo bolo len 10 západných krajín, e, eh, bol, kom, kontinent bol rozdelený, e, v Číne bol masový hlad a e, o týchto veciach diskutovali možno len nejaké e, veľké e, kolokvia. My sme ale už v novom tisícročí zmenil sa svet, zmenila sa Európa, štyri e, zmluvy e, následne posilňovali kompetencie kompetencie EÚ. Eh, počet členov sa takmer strojnásobil a jedine nezmenil sa rozpočtový rámec. Máme pred sebou historickú zodpovednosť. Naša generácia šéfov štátov a vlád, ministrov, komisárov, europoslancov, by eh, nevyšla z toho z keby v Európe v roku 2020 bol taký istý rozpočet eh, Eh, ktorý bol naplánovaný na fungovanie pred 30 rokmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lamasur. Eh, Týmto končím našu vzájomnú rozpravu. Hlasovať budeme 12.30. Eh, teraz preruším na minútu, aby dámy a páni mohli zaujať svoje miesta.